So, good afternoon. Takže dobré milí kolegovia, dámy a páni. Je veľmi príjemné opäť sa vidieť na tomto maratónskom zasadnutí nášho výboru. Začali sme včera, pokračovali sme dnes predpoludním a pokračujeme aj dnes popoludní. A dnes som mimoriadne rada, že môžem medzi nami privítať eh, pána podpredsedu Európskej komisie, pána Timmermansa, ktorý nás navštívil v rámci štrukturovaného dialogu a vymeníme si s ním názory. Takže sme radi, že máme osobitného komisára, ktorý sa venuje našej téme petícii a zdieľa naše názory. A venuje sa situácii a problémom našich občanov veľmi systematicky. Takže máme mnoho spoločných hodnot. Chcela by som vám v krátkosti povedať, že Teraz sa veľa venujeme pozíciám, eh, environmentálnym, právam detí a hlasovacím otázkam. Ide o to, keď teda naši občania EU nemôžu hlasovať vo voľbách, keď sú mimo vlastnej krajiny. A potom ešte nejaké problémy, ktoré, eh, s ktorými sa stretávajú občania EÚ v iných krajinách Európskej únie. Ak vieme, E, týka sa to aj Dánska, aj Británia a tak ďalej. Ďalej sú tu volebné zákony, ktoré súvisia s otázkou jazykov. Potom sú tu aj niektoré petície, ktoré sa týkajú imigrácie a utečencov. A to je dosť nová téma pre výbor pre petície, konkrétne od roku 2015 a samozrejme súvisí to so značným počtom pristahovalcov, ktorí prišli na brehy Európy. Tak vo vzťahu k komisii vy, pán Timmermans, ste slúbili, že sa bude odpovedať na petície do troch mesiacov a sme skutočne veľmi radi. Ešte sa to celkom nedosiahlo, ale pracuje sa na tom. A týmito slovami by som ešte raz chcela zdôrazniť, že vás skutočne veľmi vítame medzi nami a hneď vám dávam slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Dovolte mi povedať, že ak sa pozriem na vlaňajšok, no toľko sa toho dosiahlo, že skutočne chcem zdať hold vášmu výboru za to, že ste oživili prácu tohto výboru a videl som to aj vo vzťahu ku komisii. Ako vravíte, ešte sme v plnej miere nenaplnili to, čo sme si predsa vzali napríklad e, reakcie na petície do troch mesiacov, ale veľmi sa snažíme a verím, že sa nám to bude dariť čoraz viac a že to dosiahneme úplne. Ale niektoré prípady petície bývajú dosť komplikované. Takže, prečo je práca petičného výboru pre nás a pre mňa osobne taká dôležitá? Preto, lebo toto je jeden z mála nástrojov, ktorý máme k dispozícii aby sme mohli priamo sa zamerať na obsah, na tú vecnú stránku, ktorá sa týka občanov EÚ. Napríklad, keď sa porušujú ich práva, alebo ak chcú občania niečo dôležitého povedať. Ak, ak sa pozrieme na petície aj individuálne, ale aj z toho širšieho uhla, tak vidíme určité akoby vzorce, ktoré predtým Mm, nebolo vidno bez tých petícií. Aj keď niekedy sa objavovalo čosi ako vzorce a tak ďalej, ale boli tu aj viaceré komplikované prípady, ktoré dokázali, že dochádza k určitým akoby vzorovým, modelovým situáciám, otázkám, ktoré sa týkajú treba životného prostredia. Ten známy prípad jedného letiska vo Francúzsku napríklad. Takže podarilo sa nám pomôcť Francúzsku, aby sa vyhlo chybám, dovolím si povedať to takto, a to práve cestou petícií, ktoré sme dostali. Samozrejme, sú niektoré oblasti, ktoré aj ja osobne vnímam, že sú veľmi dôležité aj pre vašu prácu, napríklad základné práva, udržateľnosť, životné prostredie, transparentnosť. To chcem tiež konkrétne mm, pomenovať. A v tomto kontexte by som vás rád poprosil, ak dovolíte, aby som vyzval každého, s kým ste v kontakte, a v súvislosti s registrom transparentnosti. Pretože verím, že aj v tomto sa dosiahne dohoda ohľadne zvýšenej transparentnosti a prebieha, prebiehajú verejné konzultácie. Takže poprosím vás, šírte toto posolstvo. A ešte na záver mi dovolte povedať, pani predsedajúca, to ti povedať toto. Som vám k dispozícii, som naozaj váš komisár, takže budeme v styku. Ak sa vám zdá, že niečo nefunguje v poriadku, tak mi dajte hneď vedieť, nech sa páči. A popri tom všetkom, samozrejme, ešte stále prichádzajú petície, kde nemáme e, dostatok právnych nástrojov, o ktoré by nás občania žiadali, pretože povedzme v niektorých oblastiach EÚ nemá kompetencie. Ak máte veľmi konkrétny problém a nechcete, aby vám niekto z Bruselu povedal, mm, sorry, nemáme na to kompetencie, to je v právomoci členského štátu. A toto sa stáva žiaľ dosť často. Ale ide o to, aby sme spolu vy aj my mali e, možnosť e, nejak sa tie, venovať týmto otázkam aj v spolupráci s členskými štátmi, napríklad volebné právo. Isté, to je vnútroštátna právomoc členského štátu, nie je to kompetencia EÚ, ale stále dostávame sťažnosti z hľadiska možnosti používať ja, svoj jazyk a tak ďalej. Čiže toto by sa malo riešiť cestou dialogu s členskými štátmi. Ďakujem veľmi pekne a samozrejme veľmi sa teším na vaše poznámky a otázky. Ďakujem veľmi pekne. A teraz, ako sme sa dohodli ešte s koordinátormi, dám teraz priestor koordinátorom, koordinátorom a potom ostatným členom, ak nám vyjde čas do štvrtej pobede. Peter, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem. Pán komisár, vy ste to jasne povedali, že áno, vy ste náš komisár a um, z toho sa tešíme a to je prvá výpoveď chcem eh, vyhlásiť, že spolupráca eh, sa zlepšila, to cítime a vy ste to aj osobne zvraznili a my teda máme konkrétneho partnera, ktorý môže vypočuť aj naše želania. A ja som si pár želaní prinesol. E, prvé želanie je, ako ste správne povedali, komunikácia medzi výborom pre um, petície, komisiu, prípadne členskými štátmi. Tam sme určili časový interval, ten bol dodržaný. Môj problém je, e, že možno tu máte nejaký nápad a mohli by ste to vylepšiť. Teda ja problém mám, že keď e, dostávame dojmy, ktoré z našeho hľadiska sú nezrozumiteľné a to môže byť aj preto, že poslanci majú svoje predstavy, tak uh, mohli by e, sme uh, vopred si uh, ozrejmiť a uh, vysvetliť, ktoré otázky sú z nášho hľadiska dôležité. Uh, teda, uh, keď uh, my to tu uh, máme vo výbore pre petície, môžeme to potom skôr poslať do komisie. Ďalšia vec je, mm, už to mm, je e, viac menej mm, odsúhlasené, že aby sme spoločne si odsúhlasovali, e, čo je prípustná petícia, čo nie je prípustná petícia. My o tom máme istý spor v našom výbore. Mohli by sme si e, to zhodnúť a keď by sme mali e, petíciu, ktorá je nepribusná, tak by sme si mohli tú prácu uľahčiť. E, a hoci vždy e, férovo spracovajú každú petíciu, aj keď niekedy mám dojem, že sa musia zobrať petíciu, ktorá nie je prípustná. Ja by som si želal, keby nás jasne informovali o konaní v prípade porušenia zmluvy, keď e, takéto nastane a keď sa takéto spustí. E, ďalšia vec je, že niekedy máme mm, požiadavky na zmenu zákona. Keď sa nám situácia nepáči, povieme, že by sme radi zmenili zákon. Mohli by sme aj tu sa postarať o lepšiu spoluprácu. Viem, že Môžeme e, to urobiť cez náš rokovací poriadok e, článok 64, kde parlament môže poveriť e, tým komisiu. Ja by som si tu tiež želal lepšiu spoluprácu, kedy by sme v, v spoločnom dialogu rýchlejšie mohli riešiť tie zákony, ktoré podľa nás je nutné riešiť. Prepačte, že som hovoril dlhšie. Thank you very much. Now the... Ďakujem veľmi pekne. A teraz koordinátor za SND tu nie je. Dávam slovo pani Desera. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán Timerman, za to, že ste tu opätovne medzi nami ako náš komisár. Chcel by som sa, chcela by som sa spýtať pár konkrétnych otázok. Dve z nich sa týkajú presne toho, čo tu už bolo spomínané, ako by sme mohli dosiahnuť e, ochranu našich e, občanov a takisto aj ich vyhliadky na dosiahnutie týchto práv, pretože pri mnohých prípadoch, e, keď sa reštriktívne interpretuje článok 41 základnej charty ľudských práv. Je to príliš široký rámec ktoré máme k dispozícii pri e, ochrane ľudských práv. Niektorí to už spomínali, že niektoré sú prepojené s jazykmi e, v jednotlivých členských štátov, napríklad to bol aj bulharský prípad e, počas volebnej kampáne tam bolo prikázané, že iba bulharský oficiálny jazyk sa môže používať, čo je jasné porušenie slobody prejavu a hlavne pokiaľ ide o rozhodnutie e, nad tými, ktorí nám vládnu a takisto aj e, keď máme 30 miliónov obyvateľov e, Európskej únie, ktoré ešte stále očakávajú, kým bude Marrakešská, Marrakešský dohovor Mm, podpísaný v rámci Európskej únie. Máme tu sedem členských štátov, okrem iného aj Nemecko, Taliansko, Spojené kráľovstva, ktorí stále blokujú ratifikáciu tohto dohovoru. Chcela by som vedieť, aká stratégia je ja konkrétna a aké konkrétne kroky komisia v tomto prípade vykoná. A vo všeobecnosti by som sa chcela spýtať interpretácii článku 51. Eh, Tam by sme potrebovali to interpretovať eh, širšie, aby sme mohli adekvátne realizovať konkrétne kroky, aby sme mohli realizovať našu činnosť na výbore pre petície. Tiež sa ešte chcem stručne spýtať na to, čo sa týka veľmi dôležitej otázky pre európskych občanov, konkrétne pokiaľ ide o nadnárodný jav ktorý sa týka boja, boju, boja proti eh, džihadistickému terorizmu. Eh, keď sme schválili smernicu o PNR, eh, videli sme, že je potrebné oveľa viac spolupracovať, je potrebné efektívne začať spolupracovať medzi spravodajskými službami. Myslíte si, že táto smernica je prvým adekvátnym krokom preto, aby sme zabezpečili väčšiu výmenu informácií medzi spravodajskými službami a aby boli prijaté opatrenia v tomto zmysle? Súhlasíte s schválením Mm, návrhu pani kolegyne, ktorá hovorí o tom, že by spravodajské služby mali spoločne pracovať a čo môžeme urobiť pre uľahčenie výmeny informácií medzi spravodajskými službami napríklad cez eh, také nástroje, ktoré sú veľmi bohaté, ako je napríklad eh, sieť eh, pre osvetu v rámci boja proti radikalizmu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Kaveson. Takže chcem poďakovať za to, že tu máme možnosť opäť hovoriť s pánom komisárom a že si môžeme vzájomne vymeniť myšlienky. Mám pocit, že naozaj jeho názory sú veľmi dobre vnímané. A ďakujem aj pánovi Temermansovi, že vníma to, čo sa povie tu. Teraz sa chcem zmieniť o veci, o ktoré sme už hovorili aj inakedy, ale objavuje sa znova. Je to téma o tom, ako sa môžeme venovať otázkam kvality, teda zabali, zagarantovať, že ten, kto predkladá petíciu, teda ide o všetky inštitúcie, nielen parlament, ale potrebujeme aj zapojenie komisie a aj členské štáty, teda potrebujeme aby naozaj prišla tá odpoveď včas. Neviem, či by bolo možné vytvoriť taký postup, kde by existovali garancie, aby to naozaj náležite fungovalo. Napríklad, že komisia v rámci lepšej regulácie, o ktorej sa teraz hovorí, hm, či by sme tam mohli niečo takého zakomponovať, kde e, by komisia mohla povedzme, reagovať na tieto podnety zo strany parlamentu. Po začiatku funkčného obdobia parlamentu sa vlastne e, stanovujú kompetencie, alebo hovorí sa o kompetenciách EÚ. A teda aké sú to tie petície, ktoré sú prípustné, alebo ktoré sú prípustné. V tomto samozrejme je potrebné byť flexibilný, ale potrebujeme nejakú odpoveď dať aj my. Samozrejme sa snažíme, aby sme boli čo naj, e, aby sme mali čo najširší záber. A posledný aspekt, na ktorý chcem poukázať, je téma detí. Je to téma, ktorá si zaslúhuje náš záujem a ten záujem e, naozaj venujeme. E, predovšetkým téme práv detí, ale vieme, že deti nemajú právne prostriedky sami, aby sa mohli obhajovať. A je to sektor, ktorý treba preskúmať a taktiež by som bola rada, keby bolo možné nejak zakupovať do toho aj deti, aby sa mohli aktívnejšie zúčastniť, aby sme ich dokázali vypočuť a zagarantovať ich práva. Ďakujem. Ďakujem pekne slova pani Margit Auken. Ďakujem a ďakujem, že ste prišli medzi nás, Páty Mermans. Pred dvoma hodinami som vám cez Twitter poslala aké jedno želanie, ale som rada, že osobne vás tu môžem medzi nami vidieť. Naozaj v Holandsku to bol veľký úspech. Takže teraz e, sa chcem venovať téme, ktorá je veľmi dôležitá a to je dobrá správa a riadenie, teda dobrá administratíva. E, dochádza to ale niekedy ku konfliktu zaujímavé. Ešte stále sme dosť ďaleko od nejakého zodpovedného, spolehlivého systému, ktorý by bol bez konfliktu záujmom. Nemôžeme všetko preberať tu, ale koľky majú koľko ľudí má prepojenie na priemysel a to sa kritizuje samozrejme, ale musíme to aj v našej krajine jasne vyjadriť, že nestačí, aby sa povedzme deklaroval konflikt záujmov a pýtame sa, áno, sú to slušní ľudia, platia dane a tak ďalej. Ide o to, aby nedochádzal ku konfliktu záujmov. Myslím, že to by bol veľký krok vpred, keby sa s tým niečo urobilo, aby ľudia verili v to, že systém funguje. A to sa týka aj legislatívy, aj administratívy. No a pokiaľ je o pracovný program, je tu aj aspekt prístupu k spravodlivosti. Vieme, že tu máme aj e, tú starú konvenciu, starý dohovor, ktorý funguje Týka sa to transparentnosti, ale jedna strana, ktorá nie je v systéme EU implementovaná, je prístup k spravodlivosti. Rada by som sa dozvedela viac o tejto legislatíve. Či sa tam niečo pohlo dopredu v záujme občanov? Ako vidíte, my to berieme vážne. Takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem. Thank you very much. Now let's... Ďakujem pekne. Tak, teraz sa pozrieme Pani Albiol. Muchas gracias. Yo tenía... Ďakujem pekne. Ja by som mala dve otázky na dve témy, ktoré boli viackrát eh, spomenuté na tomto výbore pre petície na, eh, na jednej strane PPP, eh, čiže zmluva medzi EÚ a USA. Tam bolo viacero žiadostí ohľadom nedostatku transparentnosti a tak ďalej. Mne sa zdá byť to veľmi znepokojivé, hlavne na tomto výbore, pretože my by sme mali počúvať a mali by sme byť aj takisto aj hlasom našich občanov. A keďže tu máme niekoľko občanov, ktorí sa obrátili aj na Európsku komisiu, tak teraz ako keby naražali na nejaký múr, na nejakú scénu, pokiaľ ide o tieto inici- na túto iniciatívu, ktorá uh, uh, to je Európska iniciatíva eh, občanov, ktorá vyzbierala niekoľko stotisíc podpisov Prišlo to teda potom na výbor pre petície táto otázka. Chcel by som viacej vedieť, či pán Timmermans po pozná stav veci, e, či e, nariadenie ohľadom európskeho občianstva sa momentálne reformuje, v akom stave sa to nachádza, aby sme mohli e, odpovedať na žiadosti našich občanov nejakým spôsobom. A po druhé, dostali sme veľa žiadosti ohľadom vyhnania európskych občanov z jednotlivých e, štátov Európskej únie, napríklad z Belgicka to bolo asi 4000 občanov medzi rokom 2003-2014, e, čím sa v podstate narušuje zásada voľného e, slobodného pohybu občanov. Toto je jedna z tých pozitívnych vecí, ktoré má Európska únia, čiže právo bývať kdekoľvek a chceli by sme vedieť takisto aj odpoveď na našom výbore, aby sme mohli to poskytnúť ďalej. A teraz, pokiaľ ide po tretie o jednotlivé kompetencie, ktoré sa týkajú zásadných práv. Prečo? Odpoveď, ktorú sme obdržali zo strany Európskej komisie ohľadom kompetencie, či toto sú štá, kompetencie v rukách štátov, alebo či je to kompetencia v rukách Európskej komisie. Konkrétna otázka je následovná. Má Európska komisia kompetencia keď má odporúčať niektoré základné e, veci e, jednotlivým členským štátom, ktorí robia základné črty napríklad v oblasti sociálnej, či e, školstva, zdravotníctva a tak ďalej, či nie sú ohrozené vtedy základné práva občanov. Jeden príklad. Včera sme tu mali diskusiu ohľadom prístupu k bývaniu. A Európska komisia povedala, že je to v kompetencii členských e, štátov e, táto konkrétna oblasť, že nemôžu robiť nič. Avšak Európska komisia zároveň, ktorá e, nariadila Grécku, aby zmenila svoj zákon, aby mohli mladí občania získať nárok na prvý byt. Takže na jednej strane teda toto, táto kompetencia v rukách štátov a na druhej strane v niektorých prípadoch e, to zrazu v rukách štátov táto kompetencia nie je. Ďakujem pekne. Teraz sme si e, vypočuli 5 zo skupín tohto výboru, takže dám vám slovo a vyberte si. Uh, Pokúsim sa odpovedať na všetky otázky, ak môžem, veľmi rýchlo. Ak e, odpovede nebudú úplné, tak predpokladám, že potom oznámite komisii, že vaša odpoveď nebola úplná. Ak dokážeme zlepšiť ten systém, ja som za. Ak môžeme mať dialog medzi vašim sekretáriatom a nami, aby sme to zlepšili, nemá ako, ale som ochotný to posúdiť pretože sme tak blízko k tomu, aby sme uzavreli ten kruh aj k načasovaniu, že nechcem len uzavrieť ten kruh k načasovaniu, ale chcem tiež odpovedať na otázku, ktorá je kladená pre vašu spokojnosť. Takže uvidím, čo môžeme robiť. Čo je priateľné a nie je priateľné. Myslím, že nakoniec to nikdy nebude eh, jednoduchá vec, e, ale e, môj postoj by bol taký, že ak toto vec, e, ktorú ľudia mimo, ak to jednotlivý prípad považujú za dôležité nám napísať o tom, tak ja za komisiu by som čo naj menej prísne posudoval, či to je priateľné alebo nepriateľné, hlavne keď je to k jednotlivcom, veľmi špecifickým otázkam, pretože no, pri všetkom respekte voči pani Albiol, niektoré z týchto vecí, ktoré sa prezentujú vo forme petície, sú obrovské organizované kampane, kde máme hm, tisícky presne toto nich textov, kde jediný rozdiel je len hm, podpis inej osoby. A to znamená, že ak je to tak rýchlo, výborne zorganizované, tak ja mám zámer držať sa pravidel, trošku prísnejšie, ako keby som e, riešil e, petíciu občanov, ktorí sa obracajú nás v jednotlivých prípadoch a nemajú e, iné útočisko. Ja silne súcitím s týmito ľuďmi, pretože napríklad v TTIP a ďalšími témami máme tisícky petícií, bereme ich naozaj veľmi vážne, ale my chápeme, že kontext je iný. V takomto prípade, ako v prípade niekoho, kto býva e, pri letisku a vidí, ako sa veci menia a povie, čo má práva, čo sa deje s majetkom a so životným prostredím. Takže preto sa snažím vysvetliť, že pre mňa to nie je čierno-biele, pre mňa je to tiež e, meritko tých vecí, to ľudské meritko, ktoré musíme zohľadniť. Hlavne ľudia, ktorí nemajú taký ľahký prístup k väčším kampaniám a väčším organizáciám, ktoré môžu eh, sa zasadiť eh, o ich práva, ktoré sú silnejšie. Preto tak eh, špecificky sa stávam voči petíciám, ktorý je veľmi odlišná vec ako napríklad lobovanie vo výbore ITRE alebo MV. Takže preto podľa mňa vy máte takú uh, neveriteľne dôležitú úlohu a ja by som ju chcel menej komisie podporiť a preto e, môžeme e, tam byť čo najzhovivajší k tomu, čo môžeme pripustiť e, k tým otázkam, že či na základe komisie začneme konanie pre porušenie zmluvy, tak predpokladám, že by ste čo najskôr boli informovaní, ale Myslím si, že e, potom by sme vás informovali, že kvôli tej petícii sme prijali také, také právne kroky voči takému členskému štátu. O tom by ste boli hneď e, informovaní. Zmena zákonov, ak e, je to vzorec konania, ktorý vidíme, tak môžeme to zapracovať do postupov, e, aj čo týka dohody, ktoré máme medzi tromi inštitúciami o lepšom zákonodárstve, tak tieto skúsenosti môžu byť e, vstupom e, a podkladom pre tú stálu radu pre prehodnotenie zákonodárstva. Myslím si, že to je vzájomné obohatenie pri spolupráci s Európskym parlamentom a samotným parlamentom môžeme urobiť, keď posudzuje vlastnú lohu voči týmto nástrojom, ktoré máme týka výkladu článku 51, ja chcem k tomuto sa vyjadriť. Chcem hovoriť e, konkrétne s komisárkou Jurovou a zistiť, že e, v akom sme stave, lebo som viackrát sa snažil posúdiť zblízka, či je tu cieľ obmedziť e, výklad článku 51. A čo môžeme s tým urobiť? Myslím, že komisárka Jorová je veľmi odhodlaná a môžeme priniesť e, pár myšlienok k tomu. Ja sa ešte nad tým zamyslím. K Marrakešu samozrejme komisia chce rýchle naplnenie zmluvy. My sme predložili návrh rade k tejto veci pre ratifikáciu je to zablokované v rade kvôli e, rôznym názorom o povahe e, vonkajších kompetencií. Viete, že to sa stáva často teraz a my sme požiadali súdny dvor, aby nám dal stanovisko k tejto veci, ale náš návrh e, pre ratifikáciu ostáva na stole a dúfame, že tú zmluvu bude možné ratifikovať čo najskôr. A tiež pripravujeme návrh legislatívy, ktorá je potrebná pre naplnenie z práva EÚ. Takže ak to bude urobené čo najrychlejšie, tak môžeme rýchlo postúpiť s plnením. A my e, vám to oznámime, e, keď bude to vhodné. Čo sa týka e, vzdielania spravodajských informácií, vidíme, že je to nutné, pretože terorizmus ukazuje, že nedostatok vzdelania spravodajských informácií spôsobuje, že teroristi dokážu sa presúvať z jedného štátu do druhého No chcem tiež zvrazniť, čo povedal Dimitri Zavramopoulos k tomu, že ak máme štrukturované zdieľanie spravodajských informácií a správne právne záruky, aj čo sa týka súdnictva, aj demokratického e, dohľadu, tak e, práva e, ľudí a občanov cestujúcich budú lepšie zaručené ako keby to bolo v nejasnej situácii, takže musíme zabezpečiť, že e, tieto previerky a dohľad e, bude aj na strane súdnictva naplnený a tento má byť e, prevedený na národnej úrovni a aj na európskej úrovni. Ja súhlasím s názorom, že veľmi často naše odpovede sú pomalé, pomalšie ako je potrebné Tiež preto, že členské štáty sa zdráhajú, že im to dlho trvá. A ja by som e, využil príležitosť jednej z budúcich e, rád pre všeobecné záležitosti, aby som tam otvoril tému hlavne v reakcii na petície, keď e, dospieme k dohode, že členské štáty chcú rýchlejšie sa v tom angažovať a chcel by som, aby Rada pre všeobecné záležitosti e, bola za to zodpovedná. Myslím, že pani Kabezon svoju pripomienku veľmi správne vyjadrila tiež. Som už odpovedal na to, že čo je priateľné a nie je priateľné. K otázke detí, ktorú ste spomenuli, my naozaj pracujeme na lepšej výmene informácií členských štát, medzi členskými štátmi, ktorú môžeme podporiť. No, náhodou som mal dlhý rozhovor s kolegyňou komisárkou Jorovou dnes ráno, pretože sme chceli otvoriť otázku ochrany detí z mnohých dôvodov a teraz sa ešte budem vrácať k parlamentu v tej téme nie konkrétne k výmene informácií v prípade adopcie, ale všeobecnejšie, ako to vidíme teraz, hlavne pri migračnej e, kríze, že deti a ženy trpia viac ako iní a musíme zosilniť ich ochranu, aby lepšie ich chránili národné orgány a budeme sa snažiť e, toto stimulovať a ja sa zaoberám teraz touto fázou aj k tomu, že ako sa nesprevádzaní maloletí e, zaobchádzajú s nimi v Európe aj v otázkach zjednotenia rodín. To je niekedy veľmi ťažké a sú to hlavne deti, ktoré trpia, ak to neurobíme správne a dúfam, že budeme k dispozícii, aby sme pomohli, ak členské štáty to nenastavia správne. K otázke stretu záujmov pokúsme sa zvýšiť transparentnosť vo všetkých inštitúciách. Určite vy budete môjim podporovateľom, ak to urobíme, no myslím, že máme veľa práce, ktorú treba robiť aj vo vašom vlastnom parlamente, ak sa môžem tak uh, prosto vyjadriť, e, ak nebudeme mať potrebnú úroveň transparentnosti. Transparentnosť nie je úplne to isté, keď riešime tému stretu záujmov, ale je to dobré východisko. Transparentnosť nám už pomáha identifikovať problémy tam, kde môžu byť. K konkrétnemu problému prístupu k spravodlivosti a k iniciatíve, ktorú začneme do konca tohto roku. Dúfam, že budem môcť predložiť tú iniciatívu, o ktorú žiadate do konca tohto roku. K, tým, k tej iniciatíve občanom, viete, že my pracujeme na prehodnotení a je to mm, možno príliš cenné na to, aby sme to nechali tak. Musím diskutovať o niektorých zlepšeniach. E, máme istý čas na to, aby sme pracovali na tom s parlamentom. Ostáva však otázka, že sú obmedzenia v zmluve, čo sa týka rozsahu, do ktorého môžeme využiť tento nástroj. Občania hovoria, že dobre zmluva, ale máme isté obavy a my chceme sa ujať iniciatívy ako občanov a ako strážkynia zmluvy komisia nemôže pre, zachádzať nad rámec tých obmedzení, ktoré má, ale môže e, byť e, také naredenie, ktoré by zlepšilo tie veci, ktoré sa ukázali ako problematické v tej Európskej občianskej iniciatíve. We'll with... Ďakujem. Budeme teraz pokračovať v zozname rečníkov, skoro každý chce slovo. Pokúste sa obmedziť e, svoje vystúpenie. Teraz má slovo pán Marias v mene skupiny ECR a potom pán Kirkos. E, sa v toto... Ďakujem. Vítajte, pán podpredseda komisie. Pekne, že ste tu dnes. Plene som často vyslovil tému, na ktorú som nedostal žiadnu odpoveď. Mám otázku na úlohu komisie v rámci trojky. Komisia je členom v trojke a sú tam závery, ktoré sa plnia v rámci memoranda o porozumení. Často je tomu tak, ako sme už veľakrát povedali, že toto memorandum o spolupráci potlača práva ľudí, ľudské práva, ktoré ešte existujú a tie sa majú Ehm, z eh, hľadiska zmluvy chrániť. Preto žiadam komisiu, že keď národné orgány neplnia právo EÚ a vzhľadom na to, že to memorandum o porozumení nie je eh, predpis EÚ, ale nástroj, ktorý eh, bol schválený a odsúhlasený medzi Gréckom a jeho veriteľmi, tak nespadá pod zákonodárstvo EÚ a nie je to teda medzinárodný dohovor, ktorú komisári komisia prijala. To je um, odpoveď, ktorú som dostal. na toto memorandum o porozumení plní rozhodnutia Rady ECOFIN a rozhodnutia Rady ECOFIN sú rozhodnutím EÚ. Teda komisia sa zúčastňuje na tom pri vyjednávaniach a podpíše memorandum o porozumení a ECOFIN naplňa memorandum o porozumení v záveroch ECOFINu a tým sa z toho stáva právo EÚ. Takže čo teraz s tým? Buď komisia pri vyjednávaní vypracuje závery, ktoré však porušujú ľudské práva. Ako sme už zistili, krátia sa dôchodky, kráti sa zdravotníctvo, nemáme možnosť, aby sme si obstarali lieky. Takže akú úlohu tu zahráva komisia? Alebo čo môže komisia urobiť, aby nenastalo porušovanie ľudských práv pri plnení a memoranda porozumení. Pán Kirkov. Áno, pán Timmermans, ja sa teším, že ste tu dnes. V Grécku máme ťažkosti s e, nakladaním s odpadmi a s nezákonnými skladkami. Doteraz máme rôzne rozsudky, ktoré sme dostali a skoro každý deň musíme platiť 20 tisíc eur za tieto porušenia vo veci nakladania s odpadmi a medzi tým máme už plán nakladania s odpadmi, to je preventívny plán, ktorý funguje dobre, ale roku 2020 ešte stále sú veľké ťažkosti asi aj s životným prostredím. Ako môže komisia zabezpečiť, že tentokrát tie peniaze naozaj prídu a nepremenia sa alebo nepoužijú sa na práce, ktoré v zásade sú na nič, pretože dostávame rozsudky proti nám vo veci znečistenia životného prostredia. Komisia Únie Rada stále to dá peniaze, ale nič sa nedieje. Aké sú kontrolné mechanizmy, ktoré má komisia, aby zabranila tomu, že sa príjmajú plány, ktoré sa potom neplnia. Ďakujem, pán Palčáky. Prezident, you mentioned... Ďakujem, pani predsednička ehm, Pán podpredseda, vy ste spomenuli otázku iniciatívy občanov. Mám konkrétnu otázku na vás. Parlament prijal na vedomie so sklamením, že komisia podľa svojho dokumenta, dokumentu o uznesení ECI e, považuje za predčasné, aby začala s prednotením tohto nariadenia Ha? Komisia zoberie na vedomie niektoré návrhy parlamentu k zlepšeniu procesu ECI. A ako si predstavíte praktické zlepšenie e, toho postupu ECI bez zmeny nariadenia aj vo veci spolupráci s našim parlamentom? Thank you. And now the floor is to... Ďakujem. Teraz pani Hazekamp. de commissie. Uh, ik had een aantal vragen uh, uh, voor u, maar... Uh, chcela by som položil viaceré otázky na vás, pán komisár. Pred chvíľočkou sme si vypočuli vašu odpoveď, čo ma veľmi prekvapilo a nasmerovalo na úplne novú otázku. Povedali ste, že pre vás existuje rozdiel medzi tým, či ide o individuálneho európskeho občana alebo o celú skupinu osôb e, Európskej únie, ktoré predložili spoločnú petíciu. Dúfam, e, že som to takto dobre pochopila. Troška ma to prekvapilo, pretože máme tu viaceré štandardné otázky, ktoré tu boli položené práve na základe mnohých petícií, hlavne pokiaľ ide o petície, ktoré sa týkajú napríklad práva zvierat e, tie petície, ktoré, e, ktorými sa tu zaoberáme, sa netýkajú len priamo zvierat, ale častokrát práve nejakej témy, ktorá sa týka zvierat, napríklad testy e, realizované na zvierat, tak napríklad v Španielsku alebo v Rumúnsku, e, prípady, ktoré sa týkajú týrania zvierat a tak ďalej. Dnes ráno e, sme tu mali e, medzi nami členov organizácie, ktoré, ktorá získala 1 milión podpisov, ktorí e, bojovali za zlepšenie podmienok transportu zvierat. Vyzbierali mnohé podpisy a dámy tu boli prítomné, pretože po mnohých rokoch mali taký pocit, že nakoniec by potrebovali uh, aby naozaj niekto im venoval pozornosť eh, v rámci takýchto petícií. A veľmi sa ma to dotklo, pán komisár, pretože tu išlo o lobby, eh, ktorá viedla organizovanú kampaň, ale nebranilo to tomu, že tento milión osôb, ktorí podporili túto kampaň a túto petíciu, eh, že vždy išlo o individuálnu podporu, o individuálny, individuálny pocit jedného európskeho občana, ktorý sa nás musel dotknúť. A ak e, táto téma sa neustále vracia, tak nám to len, len a len ukazuje, že je to strašne dôležitá téma pre európskych občanov. Veľmi často ľudia e, dostanú zamietavú odpoveď, že to nie je v kompetencii treba z Európskej komisie. Zatiaľ čo? Európsky ombudsman už viackrát sa vyjadril, tým zmyslom, že podľa zmluv by bolo potrebné zabezpečiť trošku odvovenejšiu odpoveď ako to, že to nie je v kompetencii Európskej komisie. Ja chcem povedať tým len toľko, že dúfam, že častejšie do budúcnosti budeme mať vážne zaobchádzanie zabezpečené práve aj s takýmto druhom petície, pretože eh, máme tu tisícky, desiatky tisícok takýchto žiadostí. Ďakujem pekne a teraz pán Beck. Aj ah, eh, eh, ja chcem k Európskej občianskej iniciatíve uviesť pár úvah, a to následovných. Európska občianská iniciatíva má kvorum milión eh, ľudí z členských štátov a to je princíp, ktorý samozrejme musí brániť záujmom ale teraz e, zažívame to, že úspešné iniciatívy, ktorých už pár bolo, pre mňa predstavujú problém a e, existuje občianská iniciatíva voda a e, za predpokladu, že nechcem e, žiť v žiadnom štáte bez sociálneho partnerstva, v žiadnom štáte bez odborov, e, pretože to je princíp, ktorý by sme mali dať v Európe e, na špičku priorit. Pre, a zároveň si myslím, že Európska občianská iniciatíva je nástroj pre občianskú spoločnosť a nie pre etablované politické inštitúcie, ktoré majú regulovaný prístup k politickému rozhodovaniu na eh, národnej a európskej úrovni, ako sú sociálni partneri, e, Táto občianská iniciatíva Voda, ktorá má e, legitímny zámer, e, bola úspešná len preto, že sa európske, európske občania masívne angažovali. Ale to je zneužitie záujmov občanov, zneužitie občianskej iniciatívy. Ja na jednej strane chcem aby e, sa to neobmedzovalo tým kvorom a na druhej strane, aby boli opatrenia proti zneužitiu občanskej iniciatívy prostredníctvom politických inštitúcií, ktoré majú iný prístup k politike a k e, legislatíve, ako sú napríklad odbory. Mrs. Pitera would like... Aj pani Pitera by chcela slovo a potom budeme, či som niekoho vynechala. Myslím, že nie. Pani Pitera, máte slovo? Pani przewodnicząca. Ďakujem, pani predsednička. Mám na um, Páva um, podpredsedu nasledovnú otázku. My sme uh, prostredníctvom um, petícií, ktoré uh, dostala komisia, boli tam medzi nimi aj petície vo veci uh, zamestnania a e, to e, boli e, dve petície z Polska, to nebolo tam masa organizovaných petícií a tie sa týkali takého konania, kde sa podpisovali Bianko zmluvy na zabezpečenie pracovného pomeru. To je taký postup, ktorý ja nazývam nevoľníctvo, pretože sa používajú voči ľuďom, ktorí majú slabé vzdelanie a majú malé právne vedomosti a aby e, s ním podpísali e, pracovnú zmluvu, tak ich e, vynocujú k takému to ústupku. Aby som podpísal túto petíciu, obrátil som sa na predsedníctvo e, sekretariátu Európskeho parlamentu a na e, úrad analýz, ktorý mi potvrdil, či sa tým e, porušujú ľudské práva a oni mi potvrdili, že áno, sa porušujú a robili porovnanie so situáciou v iných členských štátoch a skúmal situáciu v viacerých štátoch a zistili podobnú situáciu vo viacerých a my sme to prebrali s, s právnikmi s e, úradom pre analýzy a e, predstavili sme si tento problém a poukázali na to, kde nastávajú tieto porušenia. A problém je v tom, že e, sme nenosili priateľov medzi úradníkmi komisie, ktorí sa zúčastnili v tomto výbore. A ten problém je vážny, pretože viem, ako veľmi máte na srdci to, aby Európska unia bola našim domom. A rôzne veľké projekty sú veľmi dôležité, ale v EÚ je veľmi veľa skromných ľudí, ktorí nie sú príliš veľmi dobre vzdelaní a majú rôzne problémy a riešenie ich problémov je asi najlepší nástroj na to, aby sme ukázali, že Európska únia nie je byrokratický stroj, ale inštitúcia, ktorá chráni ich práva. Preto sme sa obratili na úradníkov aby posudili e, návrh e, nariadenia alebo smernice alebo odporúčania, aby e, sa tento projekt rozvial. A preto sa vraciam k tomu s prozbou na vás, aby ste sa s tým zaberali, pretože táto vec je dôležitá. a Žiaľ je možné, že sa ďalej nebude riešiť. Thank you very much. And now, after all this... Ďakujem. Teraz po tejto vecnej výmene vám dáme slovo na záver. Ďakujem za odpovede na tieto otázky. Mr. Marias. Ďakujem. Pán Marias a ja sme mali túto výmenu názorov a nie prvýkrát dnes. Niekedy e, mi je ťažko vidieť vzťah medzi tým, čo povedal, s výborom pre petície, ale viem, že on to má veľmi na srdci a tiež vie, že ja ho veľmi rešpektujem, pretože je taký odhodlaný, že je vždy pri každej debate a stále trvá na tomto bode, takže ja ho za to obdivujem. No, budem musieť dať rovnakú odpoveď ako vždy. A to, že všetok ten program pre Grécko nebol len e, témou trojky, ale tiež to schválili a plnia samotné grecké orgány. Aj to vo viacerých volebných obdobiach. To musím povedať, a to je formálne stanovisko komisie. Nemali by sme problém narastu extrémizmu v Európe, keby sme nemali tento obrovský efekt eh, ekonomickej krízy na milióny Európanov, ktorí teraz nemajú prácu alebo majú ťažkú situáciu, nemôžu si dovoliť zdravotníctvo, majú veľké starosti s tým, kam sa deti uberajú a tak ďalej. Takže keď tie formálne veci dám stranou, keď ja zopakujem moje stanovisko, pán Maria zopakoval svoje stanovisko, Okrem toho sme spochybnili to, čo považujeme za naše základné hodnoty. Nie nutne preto, že jednotlivé vlády porušili tieto základné hodnoty, ale že z veľkej miery e, v mnohých e, členských štátoch vidíte, že základné hodnoty spochybňujú xenofóbiou, politickým extrémizmom a tak ďalej. Takže je tu väzba vzhľadom na to, že ekonomická kríza má e, účinok a dopad na životy ľudí. A vidíme to aj pri migračnej kríze. A teraz, keď riešime, hoci nie každý dokáže vyriešiť túto migračnú výzvu, budeme ju zažívať generácie, no začíname byť schopní ju zvládať kontrolovať. A keby sme nedokázali to urobiť tak, ľudia by unikali od tých základných hodnot, ktoré máme, a to zo zúfalstva. Preto je to také dôležité a opakujeme opäť, že nesúhlasím s tým, čo povedal pán Marias, ale zároveň neviem o tom, že sme mali obrovský problém ekonomický, ktorý by spôsobila ekonomická kríza. K nakladaniu s odpadmi v Grécku myslím, že sme sa poučili počas 10 ročí a naučili sme sa byť profesionálnejší, pretože nemôžem to dokázať a nedokážem vám dať vedeckú analýzu, no ak prostriedky, ktoré pôvodne e, mali e, byť e, použité na boj proti skladkám odpadov v Grécku sa použili na niečo iné, tak musím povedať, že pár vecí teraz je pozoruhodných na no, to zlepšenie, ktoré teraz vidíme za extrémne ťažkých okolností, ukazuje, že naša spolupráca s Gréckom je pozoruhodná a Dúfam, že to bude dobrý stavebný základ pre budu- spoločnú budúcnosť na základe tých vecí, ktoré sú nám drahé. K tej iniciatíve občanov my sa blížime k stanovisku parlamentu, k tejto veci. Nemáme síce toto stanovisko, ale blížime sa k parlamentu a my urobíme čo najviac dokážeme Eh, veľa sme už robili bez zmeny nariadenia, no nikdy som netvrdil, že odmietame meniť nariadenie. Musím byť eh, pragmatický, ak je tu malá pravdepodobnosť, že sa nariadenie môže zmeniť, tak musím dať pozor, aby som tým niečo nepokazil. A musíme získať porozumenie s parlamentom, aby sme presedili zlepšenia, ktoré chceme, lebo toto bude tiež e, mať veľkú hodnotu pre budúcnosť, e, ak sa to bude používať tak ako iniciatíva občanov a nie je tak, že sa bude presedovať legislatíva prostredníctvom predkladania návrhu komisie a spolu zákonodárnym konaním parlamentu a rady. Prekvapujú ma naozaj pripomienky a vyjadrenie pani Hazekamp e, ak neviete, pani Hazekam predstavuje stranu, ktorá je proti každej e, novej iniciatíve na úrovni EÚ. Oni bojovali silno proti ústavnej zmluve, pretože neboli spokojní s právami e, zvierat a keď som sa ich pýtala, ako sa práva zvierat e, mali zlepšiť tým, že sa odmietli zlo, tak sa nedostali nikdy odpoveď. A teraz, a 5, silno sú proti asociačnej dohode s Ukrajinou, pretože Ide o um, spor s um, korencami um, na Ukrajine a neviem si predstaviť, ako by odmietnutie uh, tejto asociačnej dohody s Ukrajinou zlepšilo chov uh, kurenec na Ukrajine. No, ja e, myslím, že mám právo poukázať na niektoré nezhody a nedostatky. Ak máš aby E, som išiel nad rámec toho, čo legislatíva žiada, lebo je to o právach e, zvierat, tak je to ťažké, dosť čudné, pretože keď hovorí, že EU má už dosť kompetencií, tak prečo by som išiel nad rámec týchto kompetencií? Takže ja som e, už sa pobavil, keď som politicky zareagoval na to, čo ste povedali, nemusím teraz tiež povedať, niečo, čo ste povedali k e, práv zvierat. Teraz e, z očí v oči musím povedať, že stovky miliónov občanov Európy e, má na to silný názor a ja si myslím, že zlepšenie práv zvierat paušálne a ako zvierat, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti a ekonomiky, tak Európska únia by mala prijať eh, kroky vpred, pretože tu môžeme získať veľkú podporu pre veľkú časť eh, európskej spoločnosti, pretože my sa vyvíjame ako spoločnosť, kde eh, zvieratá sa už nevnímajú ako veci, ale ako živé bytosti, ktoré vyžadujú správne zaobchádzanie zo strany našej spoločnosti a my ešte sme ďaleko od takej situácie. A ak je to o právo zvierat, tak každá petícia o právo zvierat bude eh, mať veľkú pozornosť komisie. A samozrejme, obrovské iniciatívy so štandardnými formuláciami budú mať eh, správne zaobchádzanie a plný rešpekt a každý jeden podpis pod takou petíciou je ceny a zaslúži si náš rešpekt. No musím povedať, že ak ste súčasťou také veľkého hnutia ľudí, ktorí sa môžu dobre zorganizovať, tak ste silnejšie pozícii ako jednotlivec, ktorý predká petíciu voči Európskeho parlamentu, ak si myslíte, že vaše práva sú porušené. A títo ľudia riskujú eh, že neúspejú a že spadnú medzi tieto trhliny, medzi petíciami. A právo na petíciu je právo v každej demokracii a je to zámerom, aby jednotlivci mali možnosť e, obratiť sa na najvyšší orgán a musíme si to ceniť. A ďalej k pracovným zmluvám viete, že my ako komisia sme odhodlaní plniť ten princíp, že ľudia majú dostať rovnaký plat za rovnakú prácu na rovnakom mieste a moderné autorstvo a zneužívanie slabých na pracovnom trhu nie je prípustné. Ja sľubujem pán Petra, že sa s tým budem zaberať, ale e, nemôžu zneužívať e, slabé postavenie istých ľudí v kvázi otrostve, alebo že im vnúcujú takéto podmienky pri podpísaní pracovných zmluv. A nie je to len vedcov petičného výboru, ale myslím, že máme tu e, povinnosť chrániť e, zraniteľných ľudí v Európe a Teším sa na dialog v budúcnosti. Been... Ďakujem, pán podpredseda komisie. Bolo pre nás veľkou cťou, že sme sa mohli vymeniť dnes svojimi názory v rámci štrukturovaného dialogu. Chcem využiť túto príležitosť nielen na to, aby som vám osobne poďakovala, ale ďakujem aj pracovníkom vášho týmu a chcem vyjadriť veľmi zreteľne a jasne medzi, teda v mene nášho výboru, že spolupráca medzi nami sa e, podstatne zlepšila a vážime si aktivity komisie v tejto oblasti. Nastavili sme smer cesty a myslím, že dnes teda môžeme povedať, že v tomto roku sa nám pracuje lepšie než v minulom. Ešte raz vám ďakujeme, že ste medzi nás prišli dnes popoludní a teším sa na pokračovanie nášho dialogu. OK. Dobre. Takže tým sa dostávame ku bodu 23 na dnešnom programe a je to petícia 2089 predkladá Luigi Di Stefano, talianský štátny príslušník o zatknutí a uväznení talianských námorníkov v Indii. Takže predkladateľ petície je tu prítomný a hneď mu dávam slovo. Máte 5 minút, nech sa páči. Buonasera. Grazie a tutti per questa Dobrý deň, som veľmi rád, že ste mi dali príležitosť vyjadriť sa. Ja som už predložil petíciu, ktorá sa týka záležitosti dvoch sicilských eh, talianských námorníkov, ktorí sú zadržiavaní v Indii už 4 roky vo väzení, sú... Ide o, o experta s 20-ročnými skúsenosťami Chcem vám poskytnúť ďalšie informácie, ktoré sú nového druhu, eh, čo sa pohlo od augusta 2015 v tejto záležitosti boli títo dvaja talianskí námorníci eh, zo strany Hamburského tribunálu pozaslané eh, informácie indickej justícii ohľadom uväznenia týchto talianských námorníkov, ktorí sú zadržiavaní vo väzení v Indii už 4 roky. Bez prepojenia alebo bez možnosti využiť uh, E, akúkoľvek žiadosť. Tieto dokumenty už e, e, rezumujú, ide konkrétne o indické justičné dokumenty, hovoria o tom, že sú nevinní títo dvaja talianskí námorníci a najvážnejšie na tejto ich nevine bolo to, že indické úrady boli si toho vedomi už od druhého dňa týchto údajných e, spáchaných e, činov. Povedal by som teda len krátky, krátke zhrnutie týchto dokumentov. Na základe mojej skúsenosti, keďže som sa zúčastnil na, komplex, na tomto komplexnom vyšetrovaní, tak e, talianskej justície, ako aj ďalších orgánov. Argumenty tejto prezentácie sú následovné. Krátke zhrnutie toho všetkého, čo bolo už do detailov rozpracované na web stránke, ktorá, ktorej, ktorá je v angličtine a ktorú, ktorej prístup máte všetci. Ako veľmi dobre viete, až do uh, dňa z týchto uh, činov uh, indická orgány vedeli, že talianská loď, ktorá bola obvinená z incidentu v pobrežných vodách, e, boli tam, bol tam 5-hodinový rozdiel. Veliteľ rybárskej lode tvrdí, že sa to stalo 21.30 a nie 17.30. Po druhé, sme sa dostali k výsledkom vyšetrovania, ktoré bolo zorganizované na druhý deň indickými orgánmi, ktoré sa nachádza v konkrétnom mieste, ktoré sa nachádza 200 km od Portugala, kde um, mali uh, kde mala príslušná miestna stanica uh, roz, odvysielať uh, krátku správu, ktorá sa ktorá mala obviniť týchto dvoch talianských námorníkov. Potom e, tribunál z Hamburgu vo svojich výsledkoch hovorí o tom, že tie dve obete neboli tie, ktoré, e, ktorých e, sa tento fakt týkal. Avšak táto pitva na týchto dvoch obetiach a jej výsledky neboli vôbec zohľadnené. Rybári v tej dobe eh, potvrdili tú prvú verziu a potom vo verejnom eh, interviu vidíte obraz týchto dvoch eh, rybarov, ktorí skrývajú jednotlivé fakty. Následne bolo povedané, že sa nenachádzali v pobrežných vodách to je ďalšia, e, ďalší dôkaz, ktorý bol ignorovaný zo strany indických orgánov o tom, že tránsky námorníci sú nevinní. E, to, tento fakt, po ktorom nasledoval vyšetrovanie indických orgánov, chce dokázať, že uh, že e, zbraň, ktorá bola použitá, bola tá istá, ktorú mali italianskí námerníci avšak to je absurdné. Podľa toho, čo máme k dispozície, boli to zbranie 55 mm, ktorými boli obete zabité. Na základe toho naše, naši námorníci boli zavretí 29. februára 2012. E, Golonský súd negoval napriek e, e, žiadosti e, expertov z Talianska, aby sa zúčastnili na balistických skúškach. Tým pádom naši námorníci nemali šancu na obhajobu. Čiže akýkoľvek súd, ktorý akéhokoľvek právneho štátu vôbec nezohľadnil túto zásadnú právnu skutočnosť na obranu našich e, občanov. E, indický e, dôkaz alebo indický výsledok vyšetrovania bol prezentovaný ako dôkaz viny našich námorníkov. Avšak ako, ako náhle tieto veci boli k dispozícii, mohli sme si overiť, že tie dve obete, tie dvaja rybári Eh, neboli zabité tými zbraniami, ktoré vlastnili naši námorníci. Čiže balistická eh, skúška eh, Talianska dokázala, že toto je ďalší dôkaz na ochranu našich námorníkov. Ďalší dôkaz zo strany indických úradov spočívala v tom, že projektily pochádzali zo so zbraní italianských nomarníkov, avšak v skutočnosti stačilo urobiť analýzu a bolo by sa overilo, že toto je toto nie je tak a že to by bol ďalší dôkaz o tom, že naši námorníci sú nevinní a že by to mohlo byť nemohol to byť teda projektil veľkosti 55 mm. Eh, San Antony potom, ako boli eh, preverené tieto eh, zbranie, bol overený takisto aj majiteľ alebo držiteľ týchto zbraní a tým pádom to by to pomohlo k tomu vyšetrovaniu. A v tomto prípade táto skutočnosť nebola zohľadnená, čo potvrdzuje absolútne no, nerelevantnosť e, e, vyšetrovania zo strany indickej justície. V 48 stranách dokumentu dodatku o, o, o obvinení našich námorníkov pred Hamburským tribunálom našej talianskej lode boli e, práve spomenuté všetky tieto pochybenia v rozpore s jasnými skutočnosťami a to preto, že, že správny postoj by spočíval v niečom úplne inom. Okrem toho tie um, Výstrely e, išli zprava a nie zľava, takže e, predložený dokument bol falošný, pretože chcel ešte e, zhoršiť situáciu a obviniť alebo zväčšiť ešte obvinenie našich námorníkov. So... Prepačte, dal som vám 5 minút, ale už ste hovorili o 2 minúty viac, takže poprosím, teda ešte, aby ste sa mohli vyjadriť na záver na dve minúty, ale teraz dáme priestor poslancom. Ďakujem. Európsky parlament v januári 2015 odhlasoval uznesenie, v ktorom eh, v dvoch bodoch A a B bolo schválené to, že eh, talianskí námorníci eh, vystrelili na eh, indických eh, rybárov. Eh, to nie je pravda, pretože v žiadnom indickom dokumente toto nie je dokázané. Opiera sa to len o predpoklady, o svedectvá, ktoré boli svojvoľné, pretože veliteľ rybarskej lodi potom ako ako sa tento incident odohral, 4 mesiace potom sa zase inak vyjadroval, čiže parlament bol týmito dezinformáciami nesprávne informovaný. Indické úrady možno v dobrej viere konali následovne a toto všetko prezentovali Hamburskému súdu. Čiže toto uznesenie Európskeho parlamentu bude opravené a chcem požiadať, aby boli zavolaní štyria experti, ktorí by neboli talianskej štátnej príslušnosti, ktorí, príslušnosti, ktorí by požiadali od Hamburského tribunálu tieto dokumenty, ktoré som takisto dostal k dispozícii, aby overili to, čo som tvrdil až doteraz. A to, že v, v, ešte chcem požiadať, že v prípade týchto štyroch expertov chcem požiadať, aby e, výbor ma podporil a toto uznesenie Európskeho parlamentu bolo opravené. Ďakujem. And I will now extend... Ďakujem pekne a teraz dávam priestor e, predstaviteľovi SVČ. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Od februára 2012 Európska únia pozorne sleduje tento prípad dvoch talianských námorníkov spolu s talianskou vládou. Táto situácia sa už ťahá vlastne 4 roky, ako sa hovorí aj v petícii. Stále e, tlačíme na to, aby sa dosiahlo vzájomne uspokojivé a korektné riešenie. Aby sme vychádzali z medzinného práva a predovšetkým E, z príslušného dokumentu OSN, ktoré sa týka námorného práva. India a Taliansko e, e, uznávajú proces arbitráže a predpokladá sa, že Českolo už tribunál, tribunál rozhodne na základe požiadavky Talianska 30. 31. marca e, e, sú tie dátumy, o ktorých hovorí aj prekladateľ petície. 30. marca sa konal summit India-Taliansko a tam vznikla možnosť zopakovať našu požiadavku na najvyššej úrovni a spoločné vyhlásenie tohoto summitu India-EU e, poukazuje na to, že bola vyzvaná indická vláda, aby čo najskôr našla cestu, ako oslobodiť týchto dvoch námorníkov. EÚ, India a Taliansko zdieľajú spoločný záujem, aby sa táto vec čím skôr pozitívne uzavrela. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A vy ste nám ten prípad trošku viac ešte objasnili. A chcela by som povzbudiť kolegov, aby si prečítali uznesenie Európskeho parlamentu z januára tohto roku, kde taktiež je stanovisko vyjadrené veľmi jasne. Teraz dávam priestor pre vyjadrenia kolegov. Dosiaľ sa neprihlásil nikto. Uvedomujem si, že teraz vlastne sa akoby celá miestnosť stala temer čisto talianskou. Určite je tu väčšina Talianov a Poliaci a Švedi sú už teraz v menšine. Takže pán Borgesi, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcem poďakovať eh, za toto, tak eh, ako talianský eh, občan, ako aj európsky občan, že tento výbor sa venuje takémuto dôležitému prípadu nielen preto, že je tu toľko talianských poslancov, ale aj kvôli tomu, že je to v talianskom záujme, ale takisto v európskom záujme, pretože táto otázka je veľmi dôležitá. Nebudem zachádzať do detailov ktoré sú veľmi technického rázu, pretože nie je to moje kompetencii, pretože sa mi tiež zdá, že všetci sme mohli už zhodnotiť eh, tie veľmi seriózne ďalšie detaily, ktoré vám boli poskytnuté na veľmi vysokej vedeckej úrovni mm, zo strany pána Luigi Di Stefano. Avšak eh, venujme sa trošku teraz eh, právam európskych občanov, ktorí sa nachádzajú mimo ich územia, územia EÚ. Bolo by potrebné, aby ESVČ eh, e a ich oddelenia preskúmali túto problematiku, pretože toto môže byť otázka, ktorá môže ojasniť, objasniť túto veľmi delikátnu záležitosť. Naši občania potrebujú v takýchto prípadoch pomoc, eh, lebo sú v zahraničí oslabení. A tento problém chcem práve zdôrazniť. Domnievam sa, že tak eh, ako aj v iných eh, prípadoch, ktoré sa neskôr stali od dnes, hovoríme o tomto prípade a myslím si, že tak ako to bolo objasnené, nezdá sa mi, že by to boli argumenty proti predkladateľovi petície a to, že tieto dokumenty e, z indického zdroja ukazajú, ukazujú evidentné manipulovanie a takisto aj e, veľmi urýchlený ne, posúdenie, hlavne pred médiami tejto záležitosti. Európska komisia, obzvlášť ESVČ, by sa rozhodným spôsobom mala venovať eh, tejto otázke, pretože momentálne čelíme veľmi vážnym perzekúciám. Sú to naši dvaja európsky občania, zamestnanci, ktorí v Indii sa snažili brániť eh, občianskú spoločnosť pred nebezpečenstvom medzinárodného piratstva. My sme ich tam zaslali. My, aby eh, za toto bojovali a teraz ich nevieme obrániť. Ďakujem. Pál Čáky. Nech sa páči, Pál Čáky. Um, takže pokiaľ ide o talianských priateľov, musím im povedať, že ja nie som talian. Patrím k maďarskej menšine na Slovensku a keďže pani Takže ešte raz. Chcem povedať našim talianským priateľom, že nie som talian. Patrím k maďarskej menšine na Slovensku. A ako povedala pani predsednička, že Poliaci a Švedi sú v menšine, tak sa hneď ich zastanem a skúsim aj ja vysloviť nejaké stanovisko, práve preto, že som bol vyzvaný, aby som preskúmal túto otázku. Myslím, že došlo k pokroku pretože táto celá vec sa už dostala z rúk indických orgánov a teraz je to v Hamburgu pred Medzinárodným súdom. Pre mňa aj to odôvodnenie bolo tiež veľmi cenné a myslím, že parlamentný výbor nemá právo prejudikovať rozhodnutie Hamburského súdu. A preto zatiaľ určite nedokážeme prísť nejakým záverečným rozhodnutím. Musíme po- počkať, ako rozhodne orgán v Hamburgu. Dovolím si navrhnúť, aby sme aj v tomto ohľade nechali tú petíciu otvorenú a v podstate ďalej sa aj tak nedostaneme hľadiska konečného hodnotenia situácie. Ďakujem. Slovo má pán Castaldo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pani predsedníčka. A ako to povedal už aj pán kolega Čaky, predtým je pravda, že ešte nemôžeme my nahraďovať prácu Hamburského tribunálu. S tým absolútne súhlasím, ale takisto si treba uvedomiť aj tie fakty, ktoré boli predložené v rámci prezentácie nášho navrhovateľa v dnešný deň, pretože ak to bude potvrdené, tak e, obsahujú mnoho porušení práv, ktoré sú zaručené všetkým ľuďom, ktorí e, by mali byť, e, ktorým by mal byť zabezpečený spravodlivý proces a ktoré sú zakomponované, zakomponované takisto aj v našich princípoch, princípe slobodného pohybu. Táto záležitosť, ak zo strany indických orgánov bude takto vyriešená, tak e, chcem vám pripomenúť, e, že ešte aj počas e, rokovaní ohľadnom konkrétneho uznesenia bola to práve India, ktorá potvrdila, ktorá ratifikovala dohovor o medzinárodných ľudských právach, ktoré, ktorý zabezpečuje, ktorý zaručuje práva všetkým občanom na spravodlivý proces v rámci trestnoprávneho konania. Takže hovorím to kvôli tomu, aby sme to opätovne potvrdili a aby títo naši dvaja námorníci uvedome si, že nie sú len talianskými štátnymi príslušníkmi, ale aj európskymi občanmi. Uh, bo chcem sa obratiť na SVČ a na vysokú predstaviteľku, uh, že momentálne, uh, keďže sa reviduje E, dohoda o voľnom obchode práve s Indiou, ak indické orgány neschvália transparentnú a čestnú e, čestný e, postup v rámci tohto konania. Veľmi dobre vieme, koľko vecí obsahuje táto záležitosť my teda chceme tým pádom požiadať, aby boli prijaté opatrenia v tomto zmysle a ak eh, samozrejme budeme čakať aj na rozhodnutie medzi tým Hamburského tribunálu, medzi tým však žiadame, aby prevzali na seba orgány zodpovednosť a aby boli prijaté ďalšie opatrenia na to, aby opätovne boli zaručené práva týmto dvom občanom a aby mali spravodlivý proces, ktorý žiadajú. A my tiež. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Signore Cozzolino. Aj ja veľmi stručne sa chcem vyjadriť, pretože na základe tej dokumentácie, ktorá tu bola predložená, to sa ma veľmi dotklo, pretože som Talian, samozrejme sa ma to dotklo. Táto záležitosť na základe informácií, ktoré môžete tu nájsť, ale na základe informácií, ktoré máte v článkoch eh, novín ohľadom tejto záležitosti naozaj som tým veľmi dotknutý. Samozrejme, že nemôžeme v tejto fáze zasiahnuť pretože tu bol stanovený Medzinárodný arbitražný súd, avšak e, e, myslím si, že je to veľmi zásadné si uvedomiť, je to právo na spravodlivý proces a toto je e, záležitosť, ktorú opakujeme už niekoľko rokov, pretože otázka slobody pohybu, toto je zásadná vec. Nemôžeme teraz žiadne obvinenia tu predkladať voči indickej justícii, ale možno by sme mali zvážiť eh, za, na základe aj eh, tohto eh, žiadosť o tom, aby táto petícia bola ešte otvorená a aby sme sa k tomu vrátili vo vodnom čase. Možno, že by sme mohli prijať aj iniciatívu obrátiť sa na indickú justíciu ako výbor pre petičné pre petície. Možno, že by sme mohli aj sa obrátiť na našich e, kolegov na základe iniciatívy našho predsedu, pretože to je potrebné, takáto politická iniciatíva. Myslím si, že to nie je v rozpore s akéhokoľvek, e, akokoľvek činnosťou Medzinárodného tribunálu. Mali by sme sa snažiť im, e, našim kolegom, zaslať dokumentáciu, ktorá je veľmi dobré. E, vytvorená, veľmi konštruktívne e, zložená, pretože pre, mm, máme za sebou roky a títo dvaja námorníci čakajú na výsledok e, celého tohto procesu. Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz sa opäť obraciam na pána Di Stefana. Pane, dávam vám teraz maximálne dve minúty na záverečné slova. Nech sa páči. Così? Eh, chcem poďakovať za pozornosť, za jednotliv, eh, ktorú ste mi mm, pridelili, takisto aj eh, za ďalšie príspevky a pripomienky, opätovne venovať pozornosť tejto záležitosti jo, ako, ja ako technik pretože e, som tu za akéhosi technika alebo experta analýzy e, justičného procesu. Môžem vám povedať, že indické orgány veľmi dobre vedeli a sú, vedia to stále, že naši námorníci sú nevinní, pretože e, na obete nebolo vystrelené z ich zbraní, pretože boli príliš veľkého projek- s veľkým projektilom. E, toto všetko sa odohráva v absolútnom útajení e, justičných e, dokumentov, kde dokonca ani právni zástupcovia neboli dovolení týmto našim ľuďom. Ako náhle sa tieto dokumenty dostali do rúk expertov, čiže právnych zástupcov, pretože išlo o justičné záležitosti, čo nie je vôbec jednoduchá vec. E, vyvstalo z toho to, že celé to bolo zmanipulované. Ja ako uh, súdny expert vám môžem povedať a zveriť sa vám cteným členom poslancov Európskeho parlamentu, že tieto uh, dokumenty Nehovorím, že máte veriť len mne, ale môžem vám povedať, že tieto súdne e, doklady už sa nachádzajú na tribunále v Hamburgu a mm, všetky tieto dokumenty myslím si, že by mali byť zverejnené. aby sme mali k ním prístup e, aj na tomto výbore a aby boli, sme s nimi oboznámení a v konfrontácii politickej konfrontácii s Indiou, aby sme mohli diskutovať o naozaj reálnej, reálnom priebehu toho, čo sa stalo, všetkých týchto údajných činov a aby 4 roky len tak pre nič za nič neboli naši náborníci väznení. Ďakujem všetkým. Ďakujem vám veľmi pekne. A teraz by som to v podstate zhrnula. Takže o čo ide? sú tu dvaja európsky občania, ktorí boli zadržaní v tretej krajine. Predpokladám, že sú dosť mladí, nemám nejaké údaje o tomto, či majú rodinu a deti, ale sú to európsky občania a my sme tu preto, aby sme ochránili ich budúcnosť a ich blaho z tohto aspektu. Vieme, že prebieha e, arbitrážna Harborskom súde. Tam samozrejme nemôžeme zasahovať, ale čo môžeme urobiť, je, že si preskúmame, prečítame to uznesenie, ale môžeme sa taktiež obrátiť na jednu z delegácií tejto inštitúcie, konkrétne ide o delegáciu EU-India, a poskytnúť tejto delegácii kompletné informácie o danom prípade. Okrem toho sa môžeme obrátiť aj na indické orgány, na indické zastúpenie, teda zastúpenie Indie tu v EU, čiže na veľvyslanca Indie tu v Bruseli, aj cestou listu, aby sme zintenzívnili príslušné aktivity. Takže toto by som navrhala kolegom, že by sme takto postupovali. Vieme, že prebieha paralelne s týmto arbitráž, ale ak chceme na to vrhnúť viac svetla, e, musíme zdôrazniť, že ide o to, že boli zadržaní dva európske občania v Indii a preto musíme tomuto prípadu venovať všetku pozornosť. Nedostala som zo strany kolegov žiadne konkrétne návrhy, preto sa snažím byť trošku tvorivá a prichádzam teraz s takýmto návrhom. Dúfam, že ma kolegovia podporia. Takže takto by sme to mohli zatiaľ uzavrieť. Dúfam, vážený pán Di Stefano, že vaša cesta do Bruselu nebola márna. Dúfam, že to aj tak cítite a že e, vnímate to naozaj tak, že vám venujeme všetku pozornosť a prajem vám teda veľa úspechov pri práci v záujme týchto európskych občanov. Prosím, odovzdajte im na našom mene e, tie najsrdečnejšie pozdravy im aj ich rodinám. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. A teraz pristúpime k ďalšiemu bodu programu a to je petícia 0273 a 1177, tiež je to sú tu petície z Talianska. V prvom rade dávam priestor predkladateľovi petície pánovi Giacomo di Giusa, ktorý je prítomný. Nech sa páči, máte 5 minút. Chcem všetkým poďakovať za túto príležitosť, ktorú ste mi poskytli. Som tu v mene všetkých tých e, občanov, ktorí hovorili, aké vážne problémy majú s riadením odpadov v oblasti Lazio, v oblasti Ríma a hlavne pokiaľ ide aj o porušovanie e, európskeho aky. E, obraciam sa na vás v mene Maria Grácia Kanoty, ktorá predtým aktivovala túto petíciu ohľadom skladky Malagroty. Skládka v Malagrote eh, bola eh, síce uzatvorená v oktobri 2013, ale nebol naprogramovaný ani implementovaný proces zabezpečenia tohto miesta. A nachádzame sa teraz eh, v takom stave, že keď prší, tak táto skládka a to, čo tam zostalo, všetok tento odpad znečistuje momentálne aj podzemné vody, takisto rieky a tak ďalej. Eh, čo je veľmi dôležité, je to, že keď prichádzalo v januári 2014 k povodniam, tak dokonca aj veľký objem znečistujúcich výluhov, odpadu, ropy eh, sa dostali až do Vale Galeria. Rímska eh, Mestská mm, oblasť eh, bola tým zasiahnutá. Eh, Politechnický inštitút v Turíne nakoniec eh, vyjadril alebo viedol výskum ohľadom tejto skládky Malagroto a to poverenie, ktoré dostali ohľadom dopadu na životné prostredie, bolo ešte nie ukončená pretože e, doteraz nie je zabezpečené e, práve to, aby tieto e, odpady neznečisťovali okolie. Normatíva stanovuje, že občania už zaplatili všetky náklady na, po uzavretí tejto skládky tým, že platili daň za odpady tak ako je to ustanovené v národnej ako aj európskej um, legislatívy B. Uh, táto skládka je mm, súčasťou starého projektu bonifikácie. To už bolo predložené zo strany správcu v rámci nutenej správy Sotile. Avšak uh, mm, len malé časti malagroty sú pokryté uh, takými záchytnými vrstvami, ktoré by zabranili výluhu, ktoré nezabraňujú výlohu, aby neznečisťoval, keď prší okolie. Dokonca aj e, štátna rada vydala e, rozhodnutie, e, občania musia platiť neudržateľnú daň za všetky tieto dopady na zdravie, ako je životné prostredie. Toto všetko naďalej pokračuje. Je to všetko v zodpovednosťou eh, štátnych orgánov, ktorí by mali eh, realizovať eh, kontroly v rámci skládky Malagrota, ale aj pri ďalších skládkach. Avšak nie, nie, nie je momentálne dostatok finančných prostriedkov na to, aby bol zhodnotený súčasný stav a bonifikácia nie je ukončená. Jeden zo zásadných problémov je nedostatok finančných zdrojov nielen kvôli tomu, aby sa dostali do, rúk, do súkromných rúk, ale tým, že eh, by boli zabezpečené, umožnilo by to začať s bonifikáciou nie len z súkromných zdrojov, ale aj z verejných zdrojov aby eh, tí, ktorí to využili na biznis, naozaj zaplatili aj za tie škody, ktoré spáchali na životnom prostredí. Podľa nás európska politika v oblasti ochrany životného prostredia týmto nie je eh, zabezpečená. Vždy eh, išlo nielen o, o skladku Malagrote, ale takisto aj o regióny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti pokiaľ ide o citlivé údaje zo strany vlastníka e, Del Colari e, tejto skládky, nemali sme ich e, možnosť získať a zabezpečiť bonifikáciu. Čiže my žiadame, aby aj Európa zaintervenovala tým spôsobom, aby celý tento proces bol transparentný aby tu bola možnosť eh, naozaj prikročiť ku konkrétnym krokom. A ďalšia problematika spočíva v tom, že už eh, mesiace prebehli a nič sa nedeje. Eh, skladka je v privátnych rukách a na základe článku 58 talianského právneho poriadku by eh, toto už malo byť ošetrené. Eh, zabudli sme medzi tým, že eh, sa tu nachádzajú aj ďalšie oblasti okolo skladky Sevezo, ktoré tiež sú tým postihnuté. Občania vôbec nie sú informovaní o tom, čo sa deje a nemali možnosť sa zúčastniť ani na tomto rozhodovacom procese. Ja som mm, zabezpečil dokumentáciu, ktorá sa týka aj ďalších bodov, ďalších petícií, ktoré sa týka oblasti Lácio ohľadom e, skladky v Monte e, del Ortač, e, ktorý má podobný údel a takisto aj ďalšiu skladku, ktorá sa nachádza v Del Salario. Ďakujem ešte raz všetkým za to, že ste mi venovali vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán Žužusa. A teraz dávam slovo komisii, aby ďalej objasnila túto vec, ak teda je to možné. Ďakujem pekne, pani predsednička, za to, že ste mi poskytli slovo, aby som mohla predložiť názor komisie, pokiaľ ide o situáciu pri spravovaní eh, odpadu v Lazio po eh, výroku súdneho dvoru z 15. oktobra 2014 Európska komisia monitúruje veľmi blízko túto situáciu. E, prvé stretnutie s talianskými orgánmi v marci 2015 e, sa zrealizovali, to, čo bolo spomenuté v predchádzajúcom oznámení Európskeho parlamentu a počas tohto stretnutia talianské úrady e, povedali, že budú pravidelne Európskej komisie zasilať aktualizovaný stav tejto záležitosti, pokiaľ ide o revidovanie o ustanovenia o tejto skládke v Lácio, tak aby eh, sa to týkalo všetkých týchto odpadov a aby sme videli aj eh, údaje ohľadom dopadov na životné prostredie a takisto aj na zdravie ľudí. A eh, že celá táto záležitosť bude uzavretá. Tieto aktualizácie boli zaslané v auguste 2015 a tu posledné sme dostali vo februári 2016. V súčasnosti Európska komisia zhodnocuje tieto aktualizované údaje na základe e, tohto sa rozhodne, ako bude postupovať ďalej, aby za, de, e, pokračovať, aby e, zabezpečila riadne, riadnu implementáciu výroku alebo rozhodnutia súdneho dvora. Ďakujem. Ďakujem pekne. Práve som dostala informáciu, že je medzi nami a vítam Remuta Oh z talianského zastúpenia, takže nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem pekne. E, veľmi e, krátko som chcel poďakovať komisii za, e, túto, za to, že ma pozvala na objasnenie tejto petície a takisto chcem podporiť kolegyňu v tom, čo povedala za Európsku komisiu. Talianské orgány v marci 2015 eh, eh, sa zaviazali k viacerým záležitostiam. My sme eh, zabezpečili zaslanie týchto aktualizovaných, aktualizovaných údajov zo strany príslušných talianských úradov, aby ste ich mali k dispozícii a posledná aktualizácia údajov by ste mali dostať v nasledujúcich týždňoch a ak nie v nasledujúcich dňoch to, čo ste dostali vo febru- tie údaje, ktoré ste dostali k dispozícii vo februári, e, hovoria o postupe schváľovania skládok. To už je viac menej ukončené a takisto aj rozhodnutie regiónu Lazio z septembri 2015 už zohľadňuje aj e, e, zakomponovanie všetkých týchto povolení kde by malo byť eh, eh, eliminované všetky tieto nebezpečenstva, takisto aj nespracovaného eh, odpadu, ako aj ďalších druhov odpadu. Vo februári zostávalo už len preskúmanie povolení, ktoré boli medzi tým aktualizované. Čiže nasledujúca aktualizácia údajov vám bude zaslaná, ako som už povedala. Bude to formálne prispôsobenie už e, k e, stavu tejto spomínanej skladky. Pokiaľ ide o druhý bod e, výroku, ktorá zavezuje talianské úrady, aby implementovali to, čo bolo spomenuté v v rozsudku z oktobra 2014 súdneho dvoru, čiže vytvorenia také zachytnej siete Eh, všetky, pre všetky tieto odpady v regiónu Lazio. Eh, toto bude v nasledujúcich týždňoch eh, zaslané, že táto tendencia z februára tohto istého roku bude dodržaná, čiže tá schopnosť pracovania mestských neselektovaných odpadov 2015-2017 už by mala byť zabezpečená v februári 2016 na základe oznámenia regiónu Lácio bolo vytvorené stredisko spracovania odpadu. Toto sa bude nachádzať v tej, tom nasledujúcom dokumente s aktualizovanými údajmi o mechanicko-biologickom spracovaní odpadu. Medzi tým Budeme pokračovať v diskusii s Európskou komisiou, aby sme mohli zhodnotiť, akým spôsobom tie následujúce inšpekcie, hlavne pokiaľ ide o tieto skládky, e, môžu zabezpečiť e, plné naplnenie súdneho výroku súdneho dvora z oktobra 2014. Grazie. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, myslím, že môže nastať výmena názorov. Pán Kosolino, nech sa páči. Áno, ja som požiadala len o slovo, aby som vám poskytol ďalšie informácie, hlavne ktoré boli spojené s dekretom ktorý jasne stanovuje to, že malá grota nemôže obnoviť svoju činnosť, oznámenie je dôležité pre túto našu prácu. Všetky tie informácie, ktoré poskytujú štátne úrady, dokonca aj informácie z dnešnej tlače hovoria o tom, že vláda by mala overiť, či sú zabezpečené podmienky preto, aby e, tento, e, táto spálovňa e, znova fungovala. Čiže myslím, že to sú ďalšie veci, ktorým čelíme, pretože zablokovanie ako aj aktivít tohto splíňovača a tie informácie, ktoré sme dostali potom neskôr, toto všetko sme museli zhodnotiť aj na základe oznámení miestnych úradov. Peter? Ja, weil... Äh, soll ich anfangen? Vielleicht mit... Ako začnú, začať? Ej, mne sa zdá toto posolstvo Mudro, no, my sme o tom probléme už viackrát podrobne diskutovali a zdá sa, ako keby všetko bolo v poriadku, no dobroťasťou my sme však často zažili pri iných petíciách, že potom predsa v ďalších eh, týždňoch v skutočnosti sa to tak eh, nenaplňa, ako sa to ohlasilo. Takže môj návrh by bol taký, že aby sme sa postarali o to, že ak sa to stane, tak je to v poriadku, no ja to neviem eh, naozaj. Ak by sme mohli tú petíciu nechať otvorenú, aby sme potom mohli e, priložiť e, informácie, ktoré sme dostali, tak to by bolo dobré, alebo my to uzavrieme a požiadame petičníka, že e, sa k tomu vrátime, no, alebo ináč potom budeme sa už tešiť a potom sa budeme musieť vrátiť k tomu pár týždňov, ak tam nastane deficit pri naplňaní a potom budeme sklamaný. Možno kolega by nám to mohol uh, pomôcť. Je to teda na 100% isté, že to môžeme uzavrieť, alebo máme ešte nejaké riziko? No one else has asked for the flu. Už sa nehlási momentálne nikto o slovo. A myslím, že to zaujímavé, že sa na túto tému vymieňajú názory medzi EPP a SNT. Ale teraz ešte dáme priestor k predkladateľovi petície na záverečné slovo. Máte dve minúty, nech sa páči. Mm, ďakujem pekne. My sme teraz eh, pred voľbami v Taliansku tie informácie, ktoré eh, boli poskytnuté v článkoch, eh, sa týkali správ z dnešného ráno, boli to len také správy, ale možno, že zajtra budeme mať ďalší článok a uvidíme, ako to budú oni interpretovať. Eh, región získava teraz informácie od eh, marca 2016, takže máme tu teraz tie informácie z viac menej zo všetkej provincie okolo Lácia, takisto aj z metropoly. No, takže región momentálne sa k tomu vyjadril dnes ráno, takže uvidíme, ako e, sa, Laci, e, sa regionál Lácio vysporiada s týmto e, starým problémom. Avšak toto nám nepos- zatiaľ nám to neukazuje, že tá ozajstná zmena nastáva, takže snažíme sa teraz získať ďalší materiál, aby sme mohli ozrejmiť to, či prichádza k zásadným zmenám alebo nie. Administrácia alebo spravovanie nie je transparentná a dopady na životné prostredie sú veľké každý deň. E, ak sa minimálne jedna osoba e, ráno zobudí a povie, že oproti včerajšku tá situácia sa nemení, avšak podarilo sa nám aspoň minimum. E, chcem vyzvať teraz Európu, aby bola blízko, na blízku Taliansku, pretože eh, nie ide len o odpad, ale ide hlavne o záujem eh, občanov, o ich eh, zdravie a vlastne o boj s administratívou a toto zažívame každý deň. Európska únia naďalej nech ponechá otvorenú túto petíciu a nech dohliada na túto záležitosť. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem vám veľmi pekne a teraz pristupujeme k záveru. Navrhujem toto, že my v prvom rade ocenieme, že eh, je s nami prítomný dnes aj predstaviteľ Talianska v EÚ a ďakujem za výmenu názorov ohľadne tejto petície. Dovolím si navrhnúť kolegom toto. Petíciu zachováme otvorenú, ale zašleme list talianským orgánom a taktiež požiadame predkladateľa petície, aby to sledoval spolu aj s komisiou, ktorá bude priebežne aktualizovať správy a ide o to, aby tá práca na tejto téme úspešne pokračovala a aby sa dosiahol aj úspešný záver. A potom vás poprosíme, aby ste nám poslali list o tom, že naozaj všetko je pod kontrolou. Čiže keď už toto dostaneme, tak môžeme petíciu uzavrieť. Zatiaľ to necháme otvorené. Je to dobrý kompromis, priateľný? OK, dobre. Takže to môžeme urobiť takto a ďakujem, že ste prišli. Prajem vám šťastnú, bezpečnú cestu domov do Talianska. A predpokladám, že slniečko budete mať Taliansko krajšie, než ho máme my tu v Bruseli. Ešte raz vám ďakujem, že ste prišli a ďakujem aj za to, že budete aj naďalej sledovať túto tému. Ďalej, ideme na tému číslo 25. Je to petícia 1818 a 1819. Predkladateľ Matiu Čiantar, malcký štátny príslušník o ťažkostiach pri výmene malckého vodického preukazu za írsky. A dávam teraz priestor nie pánovi Čantarovi, ale poslal nám, no nie, prítomný teda poslal nám, ale video. A to si teraz vlastne vypočujeme. Vážení poslanci výboru, ďakujem vám za túto príležitosť, že môžem predniesť svoj prípad. A začnem tým, e, tým 1818 a 1819 lomeno 2014. Je to číslo 23 v rámci vášho programu rokovania. V podstate ide o to, a čo predpokladáme, že zbližuje členské štáty v Európe. Máme príliš mnoho takých prípadov, kde Európa e, celé roky vynakladá úsilie na to, aby vytvorila určité rámce, ktoré potom e, miestne nejaké predpisy obchádzajú a urobia z celého úsilia vašej práce obyčajnú frašku. Rok, e, smernica rok 2006, teda 2006 lomeno 126 e, z 20. decembra 2006, ktorá obsahuje článok 2 o e, vzájomnom uznávaní e, oprávnení. Tu nejde len o to, že keď sa cestuje medzi členskými štátmi môžete používať svoj vlastný vodický preukaz aj v tom štáte, kam idete, ale smernica zachádza ešte ďalej. Keby to bolo ale takto, tak e, určite by Európa nevynákladala svoje úsilie na takúto smernicu, keďže mnohí z vás, alebo väčšina z vás tiež cestuje. Asi viete, ako, ako sa používa e, vodický preukaz v podstate kdekoľvek, v Európe dokonca aj mimo nej a existuje mnoho rámcov, ktoré umožňujú takúto vzájomnú výmenu, ale Európska smernica vychádzala e, z toho, že vaša mm, váš vedecký preukaz bude mať rovnakú platnosť ako platnosť e, dané, e, vedeckého preukazu vydaného v danom štáte. Teda hlavne ide o členské štáty EÚ, samozrejme. Táto smernica teda pokračuje aj tým, že môžete si udržať svoju, alebo môžete mať svoju, e, svoj vodický preukaz, až kým nevyprší jeho platnosť. A potom, keď on vyprší, tak si v danej krajine, v ktorej sa nachádzate, požiadate o vydanie nového. A môj vodický preukaz má byť platný až do roku 2020. A prečo teraz na mňa tlačia írske orgány, aby som ho e, vymenil za írsky? Takto skoro. A toto je vlastne e, značne e, diskriminačný prístup voči každému, kto nemá buď írsky alebo britský vodický e, preukaz. A pritom vodické preukazy členských štátov by sa mali navzájom uznávať. Súhlasím, že poisťovne musia hodnotiť aj aspekt rizika. Ale to by sa malo práve vychádzať z toho, či má e, daný vodič nejaké e, proste záznamy o nehodách a tak ďalej, alebo nejaké poistné udalosti. A nie z toho, že v ktorom, kraji, v ktorom štáte bol vydaný vodičský preukaz. No a komisia 22. decembra 2014 e, odpovedala takto. Poisťovne v podstate majú voľnú ruku pri stanovaní výšky poistného, a môžu rozlišovať medzi poistencami, na základe kritérií rizik. Avšak e, pokiaľ ide o pravidlá na pozastavenie alebo odňatie e, vodických preukazov, e, vrátanie systémov pokút, ktoré s tým súvisia, sa líšia medzi členskými štátmi, predsa len je tu princíp vzájomného uznávania. A to je článok 2 odsek 1. Rozdiely sú aj v sadbách poistenia motorových vozidiel, a dochádza tu ale e, ku porušovaniu tej zásady, ktorú stanovuje smernica. Čiže keby ste si pozreli webovú stránku Jerskej e, poisťovne motorových vozidel alebo zavolali do nej, tak by ste uvideli, e, že sa nevysvetľuje prečo sú tam tie poistné sadzby vyššie pre držiteľov vodických preukazov, ktoré, e, ktoré nie sú z Írska alebo z Británie. Takže to celá fraška vidí naozaj. Tá sadzba sa okamžite zniží, len čo si vymeníte e, vodičák za írsky. Nič sa v podstate ale nezmenili stále jazdíte rovnako dobre, máte bonus za beznehodový priebeh poistenia alebo čierne body za pokuty a v podstate je všetko ostatné rovnaké, len zrazu máte írsky vodičák. A nie je to v podstate nepriame zdaňovanie tých, ktorí sa presťahovali do Írska z iného členského štátu? A najmä tí, ktorí ešte nie sú si vedomi o existencie tejto smernice. A tak to vlastne sú dotlačení k tomu, aby si vymenili svoj vlastný vodičský preukaz z pôvodnej krajiny za írsky a tým pádom vlastne vynakladali ďalšie zbytočné prostriedky. Som si isté, istý, že príslušné policajné orgány majú dobré informácie o tom, že kto nedodržiava predpisy, ak má nejaké záznamy za porušovanie e, dopravných predpisov bola by komisia spokojná, pokiaľ by treba z Malta začala e, keby zvýšila povedzme sadby cestovného e, vo verejnej doprave za, e, teda, za to, že niekto nie je občanom Malty. Hej? Takže nechávam samozrejme to na vás, aby ste rozhodli. Teda prípad 1818 hovorí o tom, že je nie že mi nedokázali e, vybaviť výmenu vodického preukazu v Jersku v relevantnom čase, že sa to príliš naťahovalo. A na druhej strane je tu ešte ten aspekt diskriminácie, že môj pôvodný vodický preukaz nebol uznaný ako rovnocenný voči írskému. Veľmi by som ocenil, keby komisia serióznejšie preskúmala prípad 1818. Je to dosť zvláštne, keď človeku zoberú vodičák a zrazu proste nemôže 3 mesiace jazdiť a pritom ide len o formálnu výmenu vodického preukazu. V podstate ma e, tak e, postavili mimo hry a zakázali mi jazdiť. A keďže celá tá výmena trvala dlho, tak som samozrejme mal ďalšie zbytočné náklady. A toto je naozaj neko- nekompetentnosť z hľadiska výmeny toho dokumentu. Myslím, že komisia by mohla vytvoriť určitý rámec, e, ktorý by chránil občanov EÚ, ako aj mňa, pred takýmito prípadmi. Ďakujem vám za vašu ťažkú prácu, náročnú a aj za vašu pozornosť. OK, takže tiež som si kladol otázku, či to ešte bude pokračovať dlho, to video, ale Ďakujeme predkladateľovi petície, ktorý veľmi pedagogicky vysvetlil, o čo ide a svoj názor predložil veľmi jednoznačne. Teraz dávam priestor komisii. Sa páči pán Lukáč a pán Lízy majú slovo. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade chcem sa vyjadriť ku petícii 1818 roku 2014 a kolega sa potom bude venovať tej poisťovacej stránke. Pokiaľ ide o výmenu tej vodického oprávnenia a komisia práve poukazuje na to, že naozaj tá smernica hovorí o vzájomnom uznávaní všetkých platných vodických oprávnení. Takže nebolo by, nemal by byť potrebné vymeniať takú, taký vodický preukaz, ktorý je ešte platný. V podstate ide o to, aby nedochádzalo k diskriminácii len preto, že daný vodický preukaz bol vydaný v inom členskom štáte. A práve s tým svojim vlastným pôvodným ľudským preukazom má mať možnosť daný občan EÚ pohybovať sa po celej EÚ. Ale nakoniec je kompetenciou vnútroštátnych orgánov, aby sa postarali o samotnú výmenu, ale komisia nemá mandát zasahovať e, do takýchto konkrétnych praktík výmeny vodických preukazov, ale komisia úzko pracuje, spolupracuje s členskými štátmi, aby sa zaviedla tá správna prax, napríklad aj pri výmene týchto dokladov a aby boli zavedené efektívne postupy. Toto sa riešia aj cestou výboru pre vodické preukazy a práve tam sa stále zdôrazňuje, že členské štáty eh, by mali eliminovať také postupy, ktoré zabraňujú alebo obmedzujú držiteľov vodičských preukazov v eh, jazdení. 27. januára tohto roku sme sa tejto téme taktiež venovali aj spolu s členskými štátmi. Európska komisia má príslušnú sieť k dispozícii, ktorá je pre držiteľov vodičských preukazov a príslušné orgány si môžu to, cestou tejto siete vymieňať odborné informácie aj v súvislosti s vodičskými preukazmi. Komisia bude aj naďalej spolupracovať s členskými štátmi, aby sa zabezpečilo, že, členské, teda, že vodické preukazy a príslušná legislatíva, ktorá sa ich týka, no, všetko bude teda fungovať hladko a efektívne. Ďakujem. Ďakujem. Ja len doplním k tým poisťovňam a poistnému. Zopakujem to, čo už povedal pán Čanta. E, poisťovne majú E, slobodné rozhodnutie, aby stanovali výšku sadzie poistného motorových vozidiel. A ako to robia, tak v podstate e, hodnotia rizikový profil e, poistníka a poistenca a majú sami poistovne možnosť alebo slobodu stanoviť si kritériá, či sa dá pokladať pôvod E, kde bol vydaný daný e, preukaz vodický, či to je rizikový faktor daná krajina a či teda e, ten vodický preukaz z Malty nebol vlastne podriadený tomu systému bodov, ktoré sa dávajú držiteľom tých vodičákov, ktoré sú vydávané v Írsku. A práve to je ten stimul, aby vodiči jazdili bezpečne. Takže možno toto bolo to objektívne kritérium, prečo Jirsko takto postupovalo v tomto prípade. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A vidím, že talianskí kolegovia sú preč. Takže to jas máme skôr takú... E, ideme na maltskú notu. A teraz Roberta, nech sa páči. Ďakujem, Cecília. Začnem tým, že som si preskúmala túto petíciu a všetky petície, ktoré predkladal pán Čantal, ale teda o čom sa hovorilo aj v odpovedi, v písomnej odpovedi. Preskúmala som si odpoveď aj odkaz na tú sieť, e, ktorá súvisí s vodickými preukazmi a Eh, skúmala som aj otázku eh, vzájomnej výmeny vodičských preukazov. Malta a Irsko sú v tej sieti, ale predsa tu vidíme tieto rozdiely. Pán Čanté musel čakať 12 týždňov bez toho, aby mohol jazdiť na svojom vozidle a pritom eh, teda čakal, kým sa jeho pôvodný vodičský preukaz vymení za írsky. No, hm, tiež si myslím, že záver komisie, že tu nie je dôvodov pre ďalšie kroky, to je niečo, s čím nesúhlasím, pretože si myslím, že zdieľanie správnej praxe medzi členskými štátmi niečo, na čo by sme mali dohľadať pozornejšie a mali by sme sa snažiť vylepšiť fungovanie tej siete, pretože nakoniec preto je mm, tu predložená táto petícia, alebo tieto petície. Preto občan sa obrátil s touto petíciou, pretože tam chýba kompetentnosť, alebo kompetencie, presnejšie povedané v danom e, prípade. A pritom sa dosť veľa diskutuje o týchto témach. Takže navrhujem, a ak dovolíte pani predsednička, aby táto petícia ostala ešte otvorená a keď sa vrátime ešte e, k vypočutiu aj E, k témam obchodným a vnútorného trhu, myslím, že sa zoznamia aj, aj s mnohými inými prípadmi občanov EÚ, čiže nielen s prípadom pána Čantu. Ďakujeme. Takže vezmem obe tieto petície spoločne, podobne ako aj komisia, pretože mm, znie to do istej miery protichodne. Na jednej strane oceňujeme, že že sa majú akceptovať ľudské preukazy bez nejakých problémov. Samotný fakt, že poistné, ktoré teda poist, e, poistku si nevyberáte, pretože musíte mať a sú tam rozdielne sadzby poistného, tak je to diskriminačné opatrenie, keď e, si myslím, že človek by mal mať rovnaké sadzby poistného ako v domácej krajine a keď sa, a vlastne e, už tá potreba, že si musel vymeniť občan svoj vedecký preukaz, viedla k tomu, že bol penalizovaný troma mesiacmi nečinnosti, nemohol riadiť motorové vozidlo. Takže e, ja sama pochádzam z podnikateľského prostredia, tak e, chápem, že po, poisťovne majú možnosť a právo stanovovať výšku poistného, ale nie pochyb o tom, že tento občan jeho členský štát e, sú predmetom diskriminácie. Takže som za to, aby ostala táto petícia otvorená nielen v súvislosti s pánom Čantom a ja samozrejme veľmi rada som mu asistovala, aby mohol prísť e, dnes medzi nás, ale ide aj o iných občanov, ktorí sa nachádzajú v podobnej situácii, ale nemali tú iniciatívu, e, ktorú, na ktorú sa podujal pán Čantar, keď nám napísal. Tak si myslím práve, že náš výbor pre petície je tu preto, aby načúval takýmto názorom občanov a preto odporúčam, aby táto petícia ostala otvorená. Dobre, hovorí predsedajúca. Takže petícia ostane otvorená. Dobre, a chceli ste sa ešte vyjadriť? Nech sa páči. Chcem to len doplniť, pretože moji kolegovia už e, tak či takto zhrnuli, no necháme to otvorené a potrebujeme pár informácií o tom, že ako a prečo e, poistovacie spoločnosti e, dospeli k vyššiemu poistnému. Je to len e, predpoklad, no, um, bolo by to príliš jednoduché, pretože ak to je diskriminačné, tak potom konajú proti európskym zákonom a keď e, povedia, že zvýšenie e, poistňov je jednoduché, tak musia vysvetliť, ako k tomu dospeli a ak to je založené na riziku, tak dobre, ale ja e, predpokladám, že to nie je založené na zvýšení rizika a ja zdá sa, že E, nemôžu povedať, že Irsko, za to, že niekto je z Irska, musí viac e, platiť, to je diskriminácia. Možno majú iný systém, e, ako by to dospeli, tak to musia vysvetliť. Ja som žiadny systém nevidel. To no, ten argument s bodmi úplne nesedí, pretože veľa členských štátov, ktoré majú pravidlo, že keď niekde cestujem, teda nie v Nemecku, tak e, nedostávam za to dobré body, alebo ak mám zlé, tak za to platím viac. Pre mňa to nie je parlament argument to povedať, že je to vyššie riziko, že ten bodový systém v Irsku môže byť nejako potrestaný. To je nezmysel. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. To je zrejme. Ide o malckého občana, ktorý má trvalý pobyt v Irsku a platí poistné o 44% vyššie, než keby mal írsky preukaz. Takže čo by sme s tým mohli robiť? Samozrejme, ako navrhujú kolegovia, necháme túto petíciu otvorenú a zašleme e, dopis írskému stálemu zastúpeniu a samozrejme nakoniec žijeme v e, voľného trhu, ale predsa len e, je to určitý prvok diskriminácie voči európskemu občanovi, a je to prekážka v voľnom pohybe. A pokiaľ je aj o celú koncepciu voľného pohybu v rámci EÚ. A potom, čo dostaneme odpoveď od írskych orgánov, môžeme tú informáciu potom postúpiť predkladateľovi petície. Na základe toho, čo nám povedala komisia, komisia nevidí ďalší dôvod pre ďalšie kroky, ale my tu vidíme to, na základe sme sa, čo sme sa vyjadrili. Takže môže to takto byť? Dobre. Teraz ideme na bod 26. Pán Čantar nie len, že cestuje s autom, ale občas cestuje aj lietadlom a niekedy si zobere so sebou aj hafana malého svojho. Takže nech sa páči, máme so sebou opäť prítomného cestou videa e, predkladateľa petície, takže nech sa páči, ide video. Dear members of PETI, I would like... Ctení členovia PETI, ja chcem predložiť petíciu 2032-2017, ktorá sa e, týka e, pristavenia s domácimi zvieratami v kabíne v Írsku z Lufthansa a nemôžeme s e, tým súhlasiť, e, že e, predchádzajúca odpoveď bola, že toto je rozhodnutie spoločnosti a je preto priateľné. S tým nesúhlasíme a chcem vám vysvetliť situáciu, ktorá jasne ukazuje problém, ktorý mám E, mám e, malého e, pleveného psa, je to skôr miniatúra, čo je v rámci povoliteľných parametrov, aby som mohol s ním cestovať v kabine v európskych destináciách okrem Irska. My sme sa presťahovali do Irska to rokmi a Eh, potrebovali sme auto a eh, cestovali sme z Malty do Vietka s naším domácim zvieratom eh, v aute a my sme nemohli potom cestovať krátko na Maltu z Irska a keď sme sa vracali späť s týmto psom v kabine to e, nebolo e, povolené. To sa mi e, zdalo smiešné. Keď som zavolal do Lufthansa, tak mi povedali, že Irsko považovali za súčasť Spojeného kráľovstva. Ja som oslovil ministerstvo podnosvarstva a dostal som odpoveď od pani Walsh 13. augusta 2014, kde povedala, že je E, povinná požiadavka, aby e, registrované e, letecké spoločnosti predlžili vopred oznámenie o prichádzajúcich zvieratách na naše územie, ale je to vecou leteckej spoločnosti v tom lietadle, v ktorom cestuje toto zviera. Je to podobné ako predpisy v Malte moja manželka a ja sme mali uh, prvé dieťa v januári a rozhodli sme sa, že sme chceli stráviť si čas uh, s rodinou uh, doma. A keďže sme plánovali e, zotrvať Malte viac ako dva mesiace, museli sme a chceli sme e, nechať nášho psa ako súčasť našej rodiny a E, potom, ako e, poľnohospodárstvo, ministerstvo poľnohospodárstva v Malte preveril, že e, mal potrebné očkovania, plánujeme sa vrátiť do Dublina v júli a nebude to ľahká cesta, pretože nemôžeme to robiť naopak, keďže Lufthansa nám neumožní, aby sme naložili nášho psa e, z Frankfurtu do Dublina v na kabine. A e, naše najlepšie e, možnosti sú, že aby sme leteli z Ermalta do Paríža a tam si preňali auto a cestovali nakoniec Francúzska a potom 6 hodín celkom. Chápem, dúfam, že chápete, aké máme problémy, aby sme sa e, dospeli s naším psom e, na miesto určenia. E, letecké spoločnosti vedia o tom a vydávajú varovania o bezpečnosti a z týchto dôvodov nemôžeme uvažovať o tom, že by náš pes cestoval v batožinom priestore. A ak Európska komisia naozaj verí e, v práva zvierat a ich e, blahobyt, e, mal by to byť jasné a oveľa jasnejšie, ako sú otázky napríklad klonovania zvierat. A toto by mala Európska únia riešiť, keďže Lufthansa pripravuje domáce zvieratá medzi členskými štátmi, Malo by e, byť tiež e, nutná umožniť e, cestovanie zvierat v kabíne do Írska a komisia by mala potom ako v prípade roamingu klas tlak na súkromné firmy, aby sa poskytla možnosť cestovania so zvieratami v kabine o e, všetkých e, cieľoch EÚ. E Ďakujem za vašu tvrdú prácu a podporu. <laughs> This is so funny, I... To je také zábavné. Dám slovo hneď komisii a prosím, pokúste sa. Give us an explanation. Dajte nám vysvetlenie. Merci, madame, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, chceli by sme pristúpiť k tejto otázke vo dvoch etapách. Poprvé, pokiaľ ide o legislatívu v rámci leteckej dopravy, ktorej sa budem venovať a potom dozam slovo mojej kolegyni, pani Ellenstein, pokiaľ ide o zdravie zvierat ktoré takisto je súčasťou tohto, tak ako to bolo indikované v tej odpovedi, ktorej sme zaslali pánovi, pánovi Čianterovi neexistuje žiadna legislatíva, pokiaľ ide o dopravu zvierat na európskej úrovni o domáce zvieratá, ktoré by e, na základe toho mali byť prepravené buď v kabine alebo v e, badožinovom priestore. E, existujú legislatívy, ktoré môžu pokryť takéto situácie. Na jednej strane, pokiaľ ide o zodpovednosť v prípade spôsobenia škôd na e, zvierati v prípade trans, jeho transportu. Z roku, ide o smernicu 2007 1997 a potom tu máme ešte ďalšiu legislatívu, ktorá e, sa týka e, dopravy Eh, osôb eh, s obmedzenou mobilitou, keď majú slepeckých eh, psov alebo doprevádzajúcich psov pri preprave. V každom prípade tieto dve legislatívy sa týkajú aj toho, že musia byť veterinárne ustanovenia príslušných štátov dodržiavané. Tak ako sme to povedali už predkladateľovi petície, myslíme si, že pokiaľ ide o leteckú dopravu, ktorá sa dostala do určitého legislatívneho eh, procesu. To by otváralo mnoho ťažkých otázok, ktoré veľmi ťažko by sme mohli ošetriť, pokiaľ ide o veľkosť eh, zvieratéťa a tak ďalej, čiže by to bolo zbytočné. A my sa teda domnievame, že v tomto prípade na jednej strane tu nemáme ani kompetenciu v tejto otázke, ani legislatívny eh, práve prebiehajúci návrh, ktorý by sme, na ktorom by sme pracovali takže nemôžeme pokryť eh, túto oblasť, ktorý podľa nás je eh, v kompetencii leteckých spoločností, tak ako aj doteraz, ktorí by majú právo moc eh, rozhodovať o tom, či nechajú pasažierovi, ktorý chce cestovať v kabíne za určitých podmienok so svojím domácim zvieraťom, na základe tých podmienok, ktoré si stanovuje samotný letecký prepravca niektorým, niektoré, ktoré sú priaznivejšie voči tomuto. Takže toto je pokiaľ ide o tú leteckú prepravu. Ďakujem. Teraz sa vyjadra kolegovia. No one? Exactly. I, I beg your pardon. Mrs. Klein, please, your, the floor is yours. Merci. Euh, bon. Áno, prepáčte, pani Klaň, máte slovo. Animal, donc... Ďakujem pekne. Predkladateľ petície spomína práve tú možnosť, že letecké eh, dopravné spoločnosti eh, nezohľadňujú legislatívne ustanovenia v rámci smernice 1005 v tomto prípade eh, pohyb tohto zvieratia nie je považovaný za obchodnú prepravu. K tomu by som chcela ešte dodať nasledujúce. Pohyb zvieraťa medzi členskými štátmi je ošetrený v rámci smernice o obchodnom alebo neobchodnom pohybe, pokiaľ ide o zdravie zvieraťa. V rámci tejto legislatívy potom členské štáty sú zaviazané overiť súlad pohybu tohto zvieraťa s legislatívou EÚ. A v tomto prípade Írsko sa rozhodlo, že použije e, ustanovenie 842-2004, ktoré e, um, umožňuje delegovať kontrolu takýchto e, domácich zvierat agregovanej spoločnosti, konkrétne konkrétnemu prepravcovi, pretože Írsko sa domnievalo, že tieto organizácie sú lepšie vybavené personálnymi zdrojmi na to, aby sa venovali tieto otázky v Írsku. V tomto prípade Írsko aplikuje systém agramentného schvalovania pre eh, jednotlivých dopravcov za určitých podmienok a jednou z podmienok eh, pre týchto prepravcov je povinnosť eh, notifikovať príchod zvieraťa 24 hodín dopredu na jeho územie, a to buď mailom, Čiže web stránka Irska k tejto otázke jasne stanovuje, aká mailová adresa má byť použitá, kde máte poslať túto notifikáciu a je zrejme, že v tomto kontexte sa môžeme domnievať, že dopravca sa môže rozhodnúť žiadať o to, aby ten, toto zviera bolo prepravované v patožinovom priestore, nie v kabine. Je vous remercie. Ďakujem. A teraz je otvorené slovo pre kolegov. Nikto sa nehlasí? Dobre. To je trošku čudné. Zvyčajne ste zase hovorčili. Možno, že neskoro môžem uistiť eh, petičníkov, že toto bola dnes najkrajšia petícia dnes eh, o eh, cestovaní so zvieraťom. Má to ľudský rozmer, takže bolo to dosť sa, lebo celý deň riešime ťažké veci, takže to dalo ľudský pohľad na e, celú vec. Komisia uvedla, že neprávny základ e, k tomu, aby zasiahli v e, obchodnom rozhodnutí EÚ, ktoré prijala letecká spoločnosť a naredenie o doprave neplatí o zvieratách, eh, zvieratá, ktoré takto cestujú, sú vylúčené z eh, toho predmetu a eh, hovorí, že rozhodnutie je čisto na leteckej spoločnosti, v tomto prípade Lufthansa a oni majú jasnú slobodu v tom, aby určovali pravidlá, aj to, či budú akceptovať domáce zvieratá. Takže ja navrhujem, aby sme uzavreli túto petíciu. Nie je práve to, aby e, sme nutili letecké spoločnosti, aby harmonizovali e, túto prax a um, pekný list uh, petičníkovi, kde ho pozbudíme, aby on si vzhľadného vzdelanie a schopnosti uh, Eh, začal debatu s Lubutanzou priamo o tejto veci a pokusil sa ich eh, presvedčiť, aby eh, to pohli jeho smerom. V poriadku? Dobre. Teraz ideme na ďalšiu petíciu, to je 0637 z 2010. Mene Exfrau, a to je Združenie spracovania hm, citrusovej výroby petičník nie je s nami, ale po schôdzi na webstreame vám želáme všetko dobré. Vítajte a teraz dám slovo e, zastupcovi komisie Jesus Mariano Martínez. Ah, mm, mm, buenas tardes mi nombre je Jesús. Dobre popoludne, ja som vám Jesus Ja som v generálnom riaditeľstve pre poľnostvárstvo v útvare pre priame platby a k tejto petícii chcem sa len odkazať na pozorovania, ktoré predložila komisia, ktoré sú v rovnakom zmysle ako stanovisko, ktoré výber pre plnospodárstvo a rozvoj vidieka v Európskom parlamente predložil do tohto výboru. A jednoducho chcem pripomenúť, že po e, reformách, ktoré nastali e, nedávno v spoločnej plnospodárskej politike, neexistujú e, platby pridelené konkrétnym sektorom a jediná možnosť dotovať e, konkrétne sektory teraz e, spočíva v článku 52 naredenia 1307 a to je systém e, dobrovoľnej platby združených platieb ktoré sa poskytujú konkrétnym sektorom. V tomto prípade sektor ovocia a zeleniny a v tomto prípade citrusových plodov. A pre sektor je tu možnosť pre členské štáty, aby e, riešili e, pridružené e, platby v rámci limitov, ktoré majú pre tieto platby v každom členskom štáte, čo sa týka sektorov, ktoré majú ťažkosti v rámci istých limitov a preto prináleží každému členskému štátu rozhodnúť, v ktorých sektoroch, ak to považuje za vhodné, chce uplatňovať takúto viazanú pomoc alebo viazané platby. V Španielsku, keď e, sa spustil tento systém, to nezahrňalo ovocinárstvo, zeleninárstvo, ani e, samozrejme sektor citrusových plodov nebol medzi dotovanými sektormi a preto chcem pripomenúť, že tie Opatrenia, ktoré má Španielsko v veci vyjazaných platieb, e, to môže byť prehodnotené a každý členský štát môže ukončiť platby, ktoré dáva konkrétnym sektorom a tieto e, upraviť, zmeniť, alebo e, dávať takýto druh platieb novým sektorom. A Preto je možné, alebo teraz e, španielský štát a španielská administratíva má možnosť uplatniť e, tento druh e, opatrení na nové sektory, ak to chce. A preto je to možnosť, ktorá teoreticky existuje. Ak je pravda, že tento sektor naďalej má štrukturálne problémy a potrebuje špecifickú pomoc. Je to jediná možnosť, ktorá je teraz otvorená, ale ktorá nezávisí od komisie a závisí od toho, a či si členský štát zvolí tento sektor ako sektor, ktorý podľa nich e, má ťažkosti a ktorý si zaslúži byť podporený. Thank you very much. And just... Ďakujem a chcem len upozoriť kolegov, než vám dám slovo, Peter. Toto je petícia, ktorú sme riešili počas tej práce na balárskom prípade a tedy sme sa rozhodli, aby sme išli za komisiou a požiadali o odpoveď a teraz e, to je petícia, ktorú by sme mohli uzavrieť potom, ako sme dostali tie odpovede, ktoré sme požiadali, takže ja navrhujem, aby sme to takto vyriešili. A chcete ešte stále slovo, Peter? Nie, vy ste to dobre zhrnuli a možno ešte upozornenie eh, petičníkovi, aby sme jasne povedali, že e, vlastne e, jediný partner pre e, riešenie toho je členský štát Španielsko a je to modré e, rozhodnutie Európskej komisie, keď povedala, že viazaná pomoc viazané platby E, sú na realizáciu pre členské štáty, takže my môžeme tú petíciu kľudne uzatvoriť a my petičníkovi povieme, že e, tu za to zodpovedá španielský štát a každý rok sa môže to rozhodnutie príjmať, takže e, to sa nikdy neskončí a tá debata môže byť e, v Španielsku, prebiehať neustále. A ďakujem, e, my sme už vyriešili všetky petície, ktoré sme tu mali a e, tento maratón e, e, schôdza petičného výboru, ktorý zatiaľ včera teraz skončí a ďakujem všetkým za to, že ste sa zúčastnili a pozdravujeme zastupca komisie, ďakujem všetkým a sekretariatu, ďakujeme kolegom a uvidíme sa čoskoro. A ďakujeme tlmočníkom osobitne. Zvyčajne od vás žiadam 10 minút viac, no dnes e, ďakujem pekne a e, vy môžete odísť, e, tak si vychutnajte večer. No fajn, to je pekné od nej. Ďakujem za spoluprácu, drahé deti. Ja ďakujem, aj za toto ďakujem. Si ma zachránil.